Dear colleagues, Vážení kolegovia, je náročné začať po prázdninovej prestávke, už aj preto, že nám ťažko padne vstávať skôr, avšak e, musíme začať včas našu prácu a začneme tým, že otvoríme prvý bod programu, ktorým je prijatie programu, pokiaľ nie sú žiadne námietky, návrh programu je schválený bez zmien. Druhým bodom sú oznamenia predsedajúceho, ktoré sa týkajú stretnutia koordinátorov z 12. júla. Odporúčania vám boli dodané elektronicky a pokiaľ nie sú nejaké námietky, budú týmto schválené. Teraz prejdeme na hlasovanie. Požiadal by som všetkých kolegov, aby sa prezentovali hlasovacou kartou. Teraz začneme s hlasovaním všeobecným rozpočtom Európskej únie pre finančný rok 2017 vo všetkých sekciách. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Schválené. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmeňovací návrh 3. Za, proti. Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. V druhej časti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté.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 Teraz o, hlasujeme o štvrtej časti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 8 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené? Druhá časť. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 o správe v pozmenenom znení. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Passiamo adesso alla... Teraz prejdeme na návrh rozpočtových pozmeňovacích návrhoch. Hlasujeme v bloku o pozmeňovacích návrhoch 66 až 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 61.04, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 61.02, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 69,26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61,15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasujeme. 68,01. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujem. 60-55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 60-82, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 60-54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 6083, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6084, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6056, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 60 76. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 6094. Kto je za, kto je proti, sa zdržal, zamietnuté. 60-80, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 61-06 je stiahnutý návrh, 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválená. 61, 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválená. 08, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 61.05, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 61.14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. 61.09. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61.07. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61.10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61.27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61.23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61, 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61, 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61, 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61, 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61.34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61.36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61.35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasujeme v bloku 60, a až 64. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, schválené. Hlasujeme o návrhu 6085, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 60, 65, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 60, 86, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 60, 66, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 60, 67. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 60, 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 60, 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujeme o 60, 88. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnuté. 60, 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 60, 70, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz hlasujeme 6089, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Zamietnuté. 60, 71. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 60, 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 60, 75. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 60, 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61, 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme o 61.11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61.21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61.18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61.26 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 61, 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 61, 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 61, 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 61, 41, kto je za, kto je proti,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 o 60-74, o 60-99, o obnovení DD. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. Návrh 60-90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 60-93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Hlasujeme v bloku o 6051, 6052, 6053, 6095. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme blokovo o návrhu 60, 59, 60, 60, 60, 61, 60, 62 o obnovení pôvodného znenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme teraz spolu o návrh 6103, 6100, 6101 a 6098. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujeme spoločne o návrhu 6077, 6078, 6079, 6097. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Adesso abbiamo un... Teraz máme ústne podaný pozmeňovací návrh, a ktoré hovorí o e, plánoch agentúr. Ako iste viete, komisia e, predstavila plán redukcie personálu agentúry, majú čoraz viacej povinností operatívneho e, typu. Majú neustále dodatočné úlohy, ktoré sú im e, pripisované zo strany legislatívy EÚ a takisto majú aj množstvo externých vstupov. To znamená, že personál je častokrát platený z externých prostriedkov, ako sú napríklad komisie. Takže tento ústne pozmeňovací návrh sa týka e, zachovania e, súčasných plánov agentúr. Samozrejme, musíme sa pozrieť na to, či sú tu štyria e, kolegovia, ktorí sú proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, ináč ho nebude môcť predložiť na hlasovanie. Pokiaľ tomu tak nie je, budeme o nich hlasovať e, v bloku, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. sorry that I have forgotten to give you the chair's announcement and then Prepačte, zabudol som na oznámenia predsedu a potom pôjdeme na bod 3. Ja som asi rýchlo pretočil stranu. Takže pred tým, ako pôjdeme na ďalší bod o ICAO, musím sa teda vrátiť trošku dozadu a mám nasledovné oznámenia. Bude mimoriadná schôdza 12. septembra v Štrásburgu nášho výboru Envy a bude to pondelok 12. od 7. do 9. večer. Bude prítomný komisár Arias Kanete a odprezentuje nedávno schválený klimatický balík s názvom Zdielanie Eh, alebo spoločné úselie a LULUCEF a taktiež vo svetle programu eh, poobedné eh, zasadnutie výboru ENVY štvrtok 29. septembra. Moc nás to neteší, lebo je to štvrtok po obede, ale bude rozdaný program čoskoro a je tu návrh o odpade. E, bude to prvý bod hneď o tretej štvrtok po obede 29. septembra. Taktiež musím povedať, že máme zmenu v sekretariate Envy. Pani Kristina Malmros sa vrátila do Envy sekretariatu potom, ako viacero rokov pracovala e, na výbore pre životné prostredie švedského parlament, vo švedskom parlamente, takže ju vítam späť na našom výbore. Prosím, e, postavte sa, aby ostatní e, videli, e, kto ste a želám vám veľa úspechov v našom výbore a ešte jedno oznámenie. Máme k dispozícii 20 jazykov a opäť e, všetky spisy sú e, k dispozícii elektronicky e, cez e-meeting, aplikáciu a taktiež sme vysielaní na internete. Teraz teda bod 6 nášho programu. Ide o diskusiu s komisiou o schéme globálneho trhového opatrenia organizácie ICAO, správa zo zasadnutia na vysokej úrovni a aktuálny stav pred zhromaždením ICAO. Najskôr dostane slovo pán eh, Hololej, generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva MOVE a taktiež šéf našej delegácie ICAO, eh, špeciálne na tejto uh, vysokej úrovni, takže najskôr dostanete slovo vy a potom samotná diskusia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za pozvanie dnes na váš výbor. Aj poslancom sa chcem poďakovať za to, že sú ochotní si ma vypočuť a diskutovať a myslím, že je to veľmi dôležité pretože tento rok sa bude konať zasadnutie ICAO. O pár týždňov je to za dverami a Myslím, že hovorím v mene všetkých, keď poviem, že si nemôžeme dovoliť zlyhanie. Komisia eh, chce eh, dosiahnuť najambicioznejší výsledok z environmentálneho hľadiska predovšetkým. A tu máme dve referenčné body. Dohoda z Paríža a eh, rozhodnutie ICAO spred troch rokov počas predchádzajúceho zasadnutia dohoda o vytvorenie celosvetového e, systému e, v prípade letectva tak, aby e, bol rast bez nárastov emisí CO2 od roku 2020, tak aby sa to dalo realisticky implementovať a podporilo aj konkurencieschopnosť. Samozrejme, sú tu mimoriadne okolnosti v niektorých členských e, krajinách, preto aj zodpovednosť je trošku rozliešná, ale všetci máme e, zodpovednosť e, vo svetle toho, čo sa rozhodlo v Paríži. Nebude to teda jednoduché. Niektoré krajiny sú menej zaviazané k ambicióznym výsledkom ako EÚ a niektorí trvajú na tom, že treba zohľadniť rôzny stupeň vývoja, ale ak bude dohoda dosiahnutá, tak by to bola naozaj celosvetová premiéra v prípade takéhoto e, systému pre daný ekonomický sektor. Takže je to jedinečné a je to aj e, príležitosť, ktorú nemôžeme prepásť. Ale musím zdôrazniť nasledovné. Nadchádzajúce zhromaždenie sa bude e, pozerať na eventuálne výzvy z viacerých úhlov, nielen iba e, z hľadiska tohto systému globálneho trhového opatrenia, napríklad štandardy e, CO2 pre nové lietadla. To by sa malo formálne schváliť, to by mohlo Uh, ušetriť až 650 miliónov tón CO2 do uh, roku 2040. Uh, keď by boli tieto normy, tak veríme, že by boli postupne aj prísnejšie, tak ako sa to stalo pre hluk a emisie NOx. Treba taktiež pripomenúť, že na predchádzajúcom zhromaždení bol schválený balík opatrení, tak aby bol dosiahnutý e, e, e, neutrálny raz hľadiska CO2 v roku 2020 a ten cieľ 2%. Takže išlo celkovo o zlepšenia a udržateľné alternatívy pre letectvo, okrem tohto systému globálneho trhového opatrenia. Takže tento systém nemôže byť videný izolovane. Teraz niečo k procesu. E, ide o viacstranné rokovania, ktoré sú nevyhnutne komplexné. EÚ nerozhoduje sama. Je to e, oblasť, ktorej musíme skúsiť spolupracovať s našimi partnermi aj s e, predsedom Rady ICAO. Úzko spolupracujeme s jeho tímom aj s ostatnými početnými krajinami mesiace, dokonca roky. Komisia taktiež víta účasť E, členov tohto e, výboru, e, konkrétne v maji na stretnutí na vysokej úrovni. Stane sa tak opäť, budú tam zástupcovia tohto výboru na zhromaždení o pár týždňov. Je to prínosom a, a je to príležitosť vidieť aj tie rokovania zblízka. Spolupráca vždy bola dobrá naposledy v maji. Zatiaľ e, sa zintenzívňujú rokovania. Minulý týždeň bolo neformálne zasnutie priateľov e, predsedníctva v Montreali a aj piatok e, na pôde ICAO. Budú aj ďalšie koordinačné zasadnutia, napríklad na úrovni expertov v Bratislave. Tento týždeň konferencia delegácie pre civilné letectvo. Budem tam prítomný, zastúpených je 44 krajín a ide o to, aby sme všetci stali za spoločným cieľom. Potom aj Koreper sa stretne budúci týždeň, aj v bilaterálnych kontaktoch sa bude pokračovať pred zhromaždením. Začne konkrétne 27. septembra, čiže naozaj e, trošku menej ako mesiac Hlavné politické e, body sa budú týkať načasovania rozsahu pôsobnosti, ale nie je to ešte fixne stanovené a samotné zhromoždenie, tak ako mnohí z vás vedia, sa e, e, koná až na konci toho dvojtyžňového zasadnutia. Je tu návrh monitorovacej správy a Taktiež overovanie by sa začalo až v roku 2019. Tento e, systém globálneho trva, trhového opatrenia by začal od e, roku 2021. Záväzné by to bolo od roku 2027 do roku 2035. Potom sa rozhodne, či sa v tom mechanizme bude e, pokračovať e, podľa toho, ako budú zhodnotené opatrenia. Takže to sa na teraz plánuje, ale ako som už povedal, je to stále niečo, čo sa môže vyvíjať Návrh rozhodnutia by dal istý manevrovací pre, pre, priestor pre krajiny, ktoré e, by mali istý čas na to, aby sa rozhodli, či sa definitívne e, zapoja. Čiže ten systém globálneho trhového opatrenia by sa pomalšie e, rozbiehal, ale samozrejme zásadná je tá záväzná účasť s tou rozdielnou zodpovednosťou Možno, že sa vylúčia tie najmenej e, rozvinuté krajiny, malé ostrovné krajiny e, s uplatnením e, pravidla de minimis. A, ale ostatné krajiny sa môžu e, svojvoľne alebo e, samotné rozhodnúť, či sa zapojať do tohto systému. EÚ e chce maximalizovať e, pokrytie tohto systému a uistiť sa, že hlavné letecké krajiny tam budú od samotného začiatku. To je naozaj e, hlavný cieľ, o ktorý sa snažíme. A je to realistický cieľ, takže. E, zasadnutie v Bratislave dnes a zajtra a ešte aj v sobotu e, umožní e, dohodnúť sa na prehlásení tak, aby e, sa k tomuto zaviazalo všetkých 44 krajín. Sú to európske krajiny, ale potom sa k tomu pripoja ešte USA, Kanada, Mexiko a Indonézia. Takže e, je jasné, že intenzívne pracujeme s hlavnými aktér, aktérmi. E, snažíme sa vytvoriť koalíciu krajín. Chceme tohto ambiciozného cieľa a chceme naozaj, aby to e, fungovalo čo najlepšie od samotného začiatku. Čo znamená, že úsilie musí vyvinúť nielen EÚ, ale aj členské krajiny netreba sa zastaviť na roku 2040 v záujme klimatických zmien, ale je to dôležité smerovanie. EÚ sa k tomuto cieľu zaviazala aj s rozvojovými krajinami, e, pretože ich letecký sektor sa rýchlo vyvíja. E, budú pravidelné preskúmania v rámci ICAO aj UNFCCC a to zaručí strednodobé dosahovanie ambícií. EU vždy tvrdila, že e, Pravidelné e, prehodnotenie bude veľmi dôležité pre systém a taktiež vyhodnotenie dosahovania toho neutrálneho rastu z hľadiska CO2 do roku 2020. Je to aj v návrhu uznesenia a je to bez pochyb veľmi dôležité pre EÚ. E, zasadnutie ICAO nebude znamenať koniec tohto systému. GMBM bude treba ešte intenzívne pracovať na Eh, uplatňovaní. Aj otázka nákladov bude zásadná, takže je potrebná eh, cestovná mapa pre tie eh, body, ktoré sa musia završiť do roku 2029 a aj na to, aby to mohlo aspoň predbežne začať fungovať do, od roku 2021. Pôvodná fáza do roku 2026 pomož, e, umožní odstrániť e, prvotné problémy s registráciou, overovaním a tak ďalej. A prvá fáza e, systému obchodovania s emisiami sa nazývala pilotnou fázou alebo fázou poučenia. A také niečo sa plánovalo aj pre tento systém globálneho trhového opatrenia GMBM. Od roku 2027 to pokrytie sa výrazne e, zvýši. To, že cieľ nám je všetkým jasný, takže ide o to mať čo najviac e, zapojených krajín. Environmentálna pridaná hodnota bude závisieť od toho, aby bolo zapojených čo najviac krajín a to čo najskôr. Teraz k EU ETS musíme e, počkať na výsledky zhromaždenia pred rozhodnutím. Netreba sa e, vyjadriť e, pred e, koncom zasadnutia ICAO. Musíme mať príležitosť spraviť niečo dôležité, ale komisia sa predsa len zameriava na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku na zasadnutie. Komisár Bulč, aj ja a ostatné generálne riaditeľstva MOVE a Climate, aj ICAO zástupcovia budú na tomto e, zhromaždení. Ceníme si aj podporu Európskeho parlamentu, hlavne výboru ENVY. Všetkým nám ide o to dosiahnuť e, ciele. Takže e, poslanci, poslankyne tohto výboru budú vítaní tak ako to už bolo v máji na stretnutí na vysokej úrovni. Takže sa teším na vaše vyjadrenia a som k dispozícii, ak by boli nejaké otázky na mňa. Ďakujem za príležitosť tu vystúpiť. Uh, Ďakujem. Julie Gerling ako prvá. Thank you, Chairman. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Hololejovi e, za to, ako sa o nás starali e, spolu s jeho tímom v máji. Nebolo, nebol to jednoduchý začiatok, keď sme boli ešte na ICAO vo februári, ale predsa len to bolo e, mimoriadne užitočné. Mali sme veľa bilaterálnych stretnutí aj s ostatnými um, pracovníkmi ICAO a bolo mimoriadne užitočné byť na zasadnutí v máji a zlepšila sa tým spolupráca s komisiou. A my máme pocit, že sme eh, súčasťou toho integrovaného európskeho prístupu, ale musíme pamätať na tú diferenciáciu. My ako parlament nie sme vyjednávač, ale akýsi ehm, možno, že člen, ktorý sa e, snaží vniesť istý vplyv. My sme mali vždy isté pripomienky k tomu rúšku tajomstva, ale e, mali sme tentokrát príležitosť hovoriť otvorene s komisiou a členskými krajinami. Niektoré potom bilaterálne stratnetia e, s členmi ICAO boli, mm, boli e, trošku viac opradené tajomstvom. Ale ide o tak diplomatickú, ako aj politickú misiu, to treba mať na pamäti. To môže byť trošku ťažké pre e, poslancov, pretože my máme jednoznačný postoj, ale nevždy máme príležitosť vystupovať tak otvorene, ako sme na to zvyknutí tu. My máme e, názor na GMBM a potom má e, iný možno názor trošku ICAO, ale bolo by dobre sa na to pozerať vo svetle Parížskej dohody. A podľa nás e, letectvo a zásielkové služby sú z nevysvetliteľného dôvodu dlhodobou výnimkou a nemusia sa držať klimatických záväzkov a ICAO si myslí, že je to skôr pozitívne, e, pretože sa týmto odvetviam darí e, mimoriadne dobre. To je dosť veľký rozdiel medzi nami dvoma. Som to, e, chcela som to zdôrazniť možno pre tých, ktorí sa na tom priamo, do toho priamo nezapájajú. Potom sa dostanem aj k otázkam, ale priatelia predsedníctva sa stretli naozaj iba pred pár dňami, ale ani dnes ráno sa uh, uh, nezverejnili žiadne výsledky, ani len uh, nejaké prehlásenie na webovej stránke ICAO. Mm, už nehovorím ani o zápisnici, čo je škoda. Takže, pán Hololej, môžete nám povedať, čo vy viete o tom zasadnutí priateľov predsedníctva minulý týždeň. E, moje kontakty na médiá naznačujú, naznačujú že e, je pozitívne napredovanie smerom k, ku konsenzu, teda že by to nebola dobrovoľná účasť, ale skôr e, povinná účasť na tomto systéme GMBM. Môžete nám k tomu povedať viac? Vy ste potom hovorili o tom, že na konferencii bude dôležitým bodom otázka účasti od začiatku veľkých krajín. S tým by parlament súhlasil, ale sú tu ďalšie dôležité otázky, napríklad, že musí byť veľmi seriózny proces prehodnotenia a s tým súvisí aj <clears throat> otázka kredibility tých e, kvót. No a z toho asi vyplyne aj negociačná stratégia. A mohli by ste možno povedať niečo aj o pozícii USA, pretože to e, súvisí úzko s európskym systémom obchodovania s kvótami, pretože <clears throat> USA tvrdili, že e, systém GMBM by mal vylúčiť nejaký iný systém <clears throat> platný v inej, čistej, inej časti e, sveta. Budeme sa s tým musieť nejak vysporiadať. Thank you very much. And now Mr. Gerbrandy. Ďakujem, pán Gerbrandy, nech sa páči. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and, and thank you, Mr. Hololej, for your... Uh... Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Hololej, uh, za vašu prezentáciu. Súhlasím s tým, čo povedala predrečnička. Nevždy je tomu tak v tomto výbore. A to len preukazuje, že Európsky parlament je zjednotený práve v tejto otázke. A teraz by som vám položil niekoľko otázok. Jedna, komisa, e, jedna komisia, jednak by som robil zo pár komentárov vzhľadom na to, aké sú posledné udalosti a tiež pod tom, čo naša delegácia urobila pred niekoľkými mesiacmi e, tú návštevu. Ehm, e, z EÚ po roku 2020 sme sa zaviazali k neutrálnemu rastu, e, pokiaľ ide o mm, dusíkové emisie, teda NOx, a tomu sme sa tešili, ale teraz vidíme, že tento záväzok a, ale zdá sa, že tento e, záväzok sa istým spôsobom nezrealizuje a po roku 2017 to len bude e, povinné a uvidíme, budú nejaké výnimky, uvidíme, ktoré krajiny tieto výnimky dostanú a ja neviem, o akých definíciách sa teraz rokuje. Aj také krajiny ako Belgicko či Taliansko by boli mimo tejto povinnosti účastniť sa systému a mňa ani tak neznepokojujú krajiny EÚ, lebo som presvedčený, že ako skupina sa k tomuto záväzku pridajú. Ale to len preukazuje, aký je všeobecný prístup, aký je postoj, ktorý by mohli mať krajiny, a, a, ktoré a, e, nepadnú do tej kategórie povinnej aplikácie cieľov. Opakujem. Deadline na povinné opatrenie je ten rok 2017. A ďalšia vec, ktorá ma veľmi znepokojuje, rovnako ako v Montreali, a to, že JATA urobila svoje vlastné výpočty k niektorým návrhom, ktoré uvažovali o najväčších zníženiach a uvažovali o určitých eh, maržách či eh, limitoch a hovorili len o čistých číslach a tie mm, marginálne čísla či výpočty vychádzajú z takých výpočtov, že v konečnom dôsledku e, ide už len o slova a tie náklady sú len marginálne, ale tu ide predovšetkým o ten politický akt. Ja si myslím, že po Paríži to bude taká prvá skúška ohňom, či skutočne chceme tú parížskú dohodu aplikovať. Keď sa pozrieme na tie čísla a na vývoj rokovaní, tak sa mi nezdá, že ideme správnym smerom. Rád by som tiež vedel, koľko uhlíka sa plánuje, že by bol pokrytý týmto programom. Ako môžeme hovoriť o neutrálnom raste, pokiaľ ide o uhlík, keď len 50 emisí bude pokrytých týmto programom. Julie hovorila aj o kvalite kompenzácií a ja si nemyslím, že by OASI o tom malo nejakým spôsobom diskutovať. Aj oni musia stanoviť nejaké pravidlá a kvality e, ja si myslím, že oni o tom vôbec nemajú predstavu, ja si, ale oni si myslia, že majú na to odbornosť aj kompetencie. A potom možnosť pokračovať s regionálnymi programami je jasné, že všetko sa obmedzuje vlastne na toto. Všetci chceme svetovú, celosvetovú dohodu, ale my ustúpime od nášho systému ETS v prípade medzinárodných letov, ak medzinárodná dohoda bude postačujúca v našich očiach. Ak regionálne programy budú mimo IKO, tak e, to nebude jednoducho fungovať. Ďakujem. pán Líze. Tento problém potrebuje medzinárodné celosvetové riešenie a preto je potrebné, aby sme si to uvedomili aj v komisii, aj vo výboroch, aj v Európskom parlamente. A preto robíme takéto vysoké úsilie, hlavne s uhlíkovým riešením, aby to bolo medzinárodné riešenie. A dobrým signálom je, že samotný letecký sektor prišiel s veľmi dobrým návrhom, E, to zníženie o 50 emisí do roku 2020. Keďže chceme medzinárodné riešenie VU, legislatíva, ktorú sme schválili a už sme dvakrát posnuli na neskôr jej aplikáciu, pretože by sa to neaplikovalo na e, všetky lety, ale len na lety, ktoré e, sú v rámci EÚ. Ale čo je rozhodujúce, aby súčasne platná legislatíva Ak sa nič nezmení, tak by sa mala rozšíriť na celý rámec aplikácie už budúci rok, tak ako je to naplánované. Vrátanie interkontinentálnych letov, ktoré budú štartovať v EÚ, ale by sa to neaplikovalo e, ak by to inak povedala dohoda. A kolegovia to povedali správne. To, čo E, ICAO predložilo, tak to nebolo skutočné zníženie. Hovoria o neutrálnom raste pre uhlík. To znamená, že dojde k rastu bez emisí, ale to, to nie je to, čo sme chceli a ani a, tá kvalita kompenzácie nie je dobre zadefinovaná. A potom to máme nejaký legislatívny akt, ktorý je naprogramovaný a neplatilo by to pre ostatné sektory a nemalo by mať význam, že niekde by to teda platilo v niektorých sektoroch a že v letectve áno. A navyše vieme veľmi dobre, ako tento systém funguje. Zástupcovia Nemecka na predchádzajúcom stretnutí povedali, a to nebolo stanovisko krajiny, ale osobné stanovisko vystupujúceho a ja som veľmi znepokojený, že predstaviteľa komisie, predstaviteľia komisie hovoria o nejakej pilotnej fáze. A teraz si teda uvedomujeme, že po Paríži máme veľmi ambiciozne ciele, metalurgický priemysel sa sťažuje a myslím, že právom. A my by sme mali poskytnúť možno nášmu znečistujúcemu priemyslu v Európe poskytnúť viacej manevrovacieho priestoru, ale tie ciele, tak ako boli doteraz zadefinované, všeobecne nie sú až také ambiciozné. A teraz hovorí len o nejakej pilotnej fáze, ako povedal nemecký predstaviteľ, ktorý je inžinier, Ja si myslím, že v otázke ochrane životného prostredia už nie sme len v tej etape diskusie a medzinárodné spoločenstvo si uvedomuje rizika a rozhodlo sa konať. A ja si myslím, že akýkoľvek inžinier alebo predstaviteľ leteckého priemyslu či inej dopravnej oblasti by mali zareagovať, pretože lietadlo, letectvo bude mať problémy, letectvo naozaj by malo, mali by sme konať v tej klimatickej časti a environmentálnej časti. V Paríži sme skonštatovali, že ak nič nepodnikneme, situácia sa naozaj zhorší, máme len malé skúsenosti teraz a teraz hovorím len o pilotnej fáze je veľmi znepokojivé. Hovorili ste o tom, e, čo sme robili v EÚ, ale začali sme o tom hovoriť už v roku 2005 v EÚ, ale letectvo je teraz veľmi vzdialené od tejto pilotnej fázy a my v letectve nemôžeme predsa porovnávať situáciu so súčasnosťou a s pred 10 či 15 rokmi nie je predsa možné, aby Európska únia zamietla medzinárodnú dohodu. My v budúcich týždňoch musíme mať najlepšie možné výsledky, musíme ich dosiahnuť a je naozaj lepšia medzinárodná dohoda než žiadna dohoda. To je istý ústredný bod, keď sme sa v Montreali rozhodli, že že náš systém by sa mohol aplikovať v medzinárodnej doprave, tak to prinieslo problém. My máme nejakú platnú legislatívu a nemôžeme si teraz predstaviť, že by Únia alebo Európsky parlament, že by prijali, že by systém že by systém OBSE prestal fungovať. Takže musíme byť oveľa ambicioznejší. Metalurgický priemysel, my želáme si pomôcť v rámci tohto systému metalurgii nechceme tento systém ukončiť, ale mali by sme považovať o tom, ako uchovať v tejto fáze, v tejto prechodnej fáze, čo môžeme urobiť v roku 2020, čo teda, čomu sa môžeme venovať alebo čo môžeme robiť. A ak komisia, členské štáty, ktoré e, e, e budú rokovať Montreali, tak ak podpíšu dohodu, tak je potrebné, aby platná a ak platná legislatíva e, v Európe prestane fungovať, tak musíme sa k tomu postaviť a komisia ako zákonodárca si to musí byť, toho musí byť vedomá. A moja otázka je, či komisia si uvedomuje, skutočne si uvedomuje, aká je situácia a či to bude aj komunikovať budúce týždne. Ďakujem, pane Kaut. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj kolegom za to, že ostali tak zdvorili. Teda ja nemusím tým pádom, pretože vstupné prejavy boli naozaj šokujúce a ak počujem slova komisie, tak komisia tu hovorí ako hovorca IKO a ja som si myslel, že tu máme predstaviteľov Európskej komisii. Keď som si vypočul, že tu máme kôž opatrení, to je presne to, čo nám vždy IKO v Montreale hovorí. A potom sa hovorí o budúcich technológiách, ktoré ale zatiaľ nie sú hotové a v blízkej budúcnosti možno, ale týka sa to veru vzdialenej budúcnosti. Potom máme štandardy pre CO2, ale tie začnú platiť až od roku 2027, takže tých eh, budúcich 10 rokov a len veľmi ťažko potom, pretože Boeing a Airbus môžu už teraz splňať podmienky efektívnosti. Všetci dúfame, že zaznamenáme pokrok v budúcnosti, ale na pokroku určite klimatické zmeny nevybudujeme. Vy spomínate ten kôž, ale ten kôž nie je naplnený ničím zásadným. A teda globálne GMBM pre um, Európu boli také dôležité a stále aj ostávajú, a my v Európe sme vždy hovorili, že by sa to malo realizovať už od roku 2021 a zrazu komisia hovorí, no, tiež sme mali pilotnú fázu pre ETS, áno, pred desiatimi rokmi, ale za ten čas sa svet zmenil a teraz a ak teraz hovoríme o pilotných fázach, no wow, tak to je naozaj vyhlásenie Európskej komisie? Čo vám vali, varí v Montreali vymili mozgy? To predsa nemôžete hovoriť, my predsa vieme veľmi dobre, ako ETS funguje. Čína práve teraz robí pilotný projekt v rámci ETS, takže my my tu teraz nespomínajte nejaké pilotné projekty o 5 rokov a potom ste hovorili, že dobre, áno, vždy dochádzalo k postupnému zavádzaniu, áno, facing, ale o tom, o čom my hovoríme, to je dobrovoľný systém do roku 27 a potom ešte stále máme opciu na výnimky a tieto kritéria sa musia prediskutovať, takže to postupné zavádzanie má začať v, 20, v 2027 a hovoríme o globálnom MBM, ktoré má začať až v roku 2027 a potom až face-in. To je naozaj veľká odchýlka od našich pôvodných plánov a to je nepriateľné. A kde je predsa Európska komisia? Zdá sa a znie to, ako keby EÚ sa mala tomu podrobiť e, v septembri alebo v oktobri. Podľa mňa je to naozaj, naozaj šokujúce, pretože sa vzdávame všetkého, čo sme doteraz presadzovali. Chceme, aby GMBM sa začalo v 21. a nie nejaká pilotná fáza facing in alebo niečo také, ale GMBM, ale možno, že tam bude opcia face in pre niektoré členské štáty, ale o tom musíme vedieť vopred tak teraz, keď počujem, že Európska komisia sa tohto všetkého vzdalo a teraz pôjdeme do Bratislavy alebo kamkoľvek inám a budeme dúfať, že ostatné členské štáty budú môcť byť presvedčení, aby sa stali súčasťou tohto dobrovoľného systému, ale takto sme to naozaj nevideli a nezamýšľali, takže v tomto zmysle Peter je vždy veľmi zvorilý, hovorí, že by sme to nemali blokovať, ale ja hovorím otvorene povedať návrhu, áno, regionálne systémy nemajú byť povolené, no ale prepačte mi komisia, ja dúfam, že e, nás bude viacej, oveľa viacej počuť a silnejšie než, než dnes ráno, pretože že komisia bude mať svoje vlastné komunikačné kanály a neprenechá všetko na Montreal a ja osobne sa teším na Montreal. A Julie povedala, že ako politici sa musíme niekedy prispôsobiť iným, prispôsobiť iným formám diplomacie. Ale určite v Montreali vystúpim a nechám sa vypočuť, možno nepokryte. Julie má na mňa dobrý vplyv ale podstata a základ ostáva rovnaký a síce, že to je naozaj nepriateľné. Pán predseda, e, ďalšia rečnička. Áno, je to veľmi zaujímavé, hovorí pani Šrejer. Táto e, diskusia je veľmi zaujímavá a ja som naozaj ja som e, pod naozaj vplyvom toho, čo hovoria naši holandskí kolegovia v letectve. Ten počet eh, misií, ktorý máme a v, v pondelok sme tu hovorili veľa o poľnohospodárstve a nezabúdajme, že to je tiež významný sektor pre Európu, ale sú aj iné. Vypočuli sme si veľa kritiky a ja mám ale určité otázky. Hovorí sa tu o vnútorných letoch EÚ a nie mimo, ale letecký sektor je e, tvorený veľkými leteckými spoločnosťami, ktoré lietajú aj do iných veľkých, na iné veľké letiska mimo EÚ a budú musieť nakupovať emisné práva. To síce nie je nejakým spôsobom determinované e, cez ICAO, spoločnosť, občianská spoločnosť a letecké spoločnosti tvrdia, letecké spoločnosti tvrdia, že stratia podiel na trhu na úkor iných a že to ide k presmerovaniu dopravy do Číny alebo Dubaja. Ale ja som skutočne za ochranu životného prostredia, ale musíme byť zároveň aj realistami a pragmatikmi. Ďakujem, hovorí pán predseda už nie je viacej žiadosti o slovo od členov výboru, tak poprosím komisiu, aby odpovedala. Thank you very much. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A takisto by som sa chcel poďakovať poslancom za ich pripomienky a otázky, rovnako ako aj za to, že ste boli úprimní a priami. A ja to oceňujem, pretože to nám umožňuje posilniť našu argumentáciu, ktorú sa snažíme vytvárať. Chcem vás preto uistiť, že robíme, čo je v našich silách, aby sme mali čo najlepší výstup a aby ste to aj vy vnímali ako čo najlepší možný výstup. Samozrejme, tieto mechanizmy nie sú stabilizované, a Európska únia e, prijala tieto mechanizmy a chceli sme, aby sa začali od roku 2021. Avšak musíme vidieť, že v tomto nie sme sami, a snažíme sa tlačiť na to, aby e, sa táto schéma zaviedla povinne čo najskôr, avšak e, v medzinárodnom kontexte Eh, je to aj otázka rokovania iných partnerov. A je absolútne nevyhnutné, že aby sme mali na to, aby medzinárodná schéma fungovala, musíme mať Ameriku, musíme mať Čínu a musíte zobrať do úvahy aj tento priebeh rokovaní. Ja chcem vás iba ubezpečiť, že sa snažíme o najlepší možný výsledok a to vrátane regionálnej schémy a samozrejme to som si vypočul veľmi jasne a zrozumiteľne, samozrejme aj v rámci ETS eh, e schémy. Myslíme si, že toto bolo vždy v centre záujme tých stanovisiek, ktoré sme vyslovili počas rokovaní. Ale takisto by som vám chcel pripomenúť, že úloha Európska únia v ICAO je úloha pozorovateľa a samozrejme eh, sú to predovšetkým členské štáty, ktoré sú eh, členovia ICA ICAO, ale samozrejme závisíme hm, od vôle spolupracovať jednotlivých členských e, štátov a zároveň aj komunikovať ambície Európskej únie. Globálny mechanizmus, e, ktorý má pokrývať tie hlavné štáty, je našim cieľom a dúfame, že sa k nemu dopracujeme. Čo sa týka percentáží, v súčasnosti e, je všetko veľmi krehké a rokovania prebiehajú. To samozrejme závisí aj od toho, ktoré štáty sa stanú súčasťou tejto schémy. Ja nechcem teraz e, špekulovať. Našim cieľom je, aby sme mali čo najširšie pokrytie e, záležitosti životného prostredia práve v tomto kontexte. Teraz sa e, obratím na otázku ohľadom Spojených štátov. Tam prebehli dobré rozhovory v pohriebehu posledných eh, mesiacov a myslíme si, že sme dosiahli vzájomné hm, porozumenie jednotlivých stanovisiek a eh, myslíme si, že v kontexte tohto porozumenia môžeme očakávať, eh, očakávame, že rokovania budú prebiehať v obdobnom dochu. To znamená, že uznesenie e, bude aj pre nás akceptovateľné. A to takým spôsobom, aby sme mohli ďalej pokračovať v našej internej schéme. Vyskytlo sa to množstvo otázok e, ohľadom kreditov. E, sme si toho vedomí. Ostatné uznesenie, ktoré sa týkalo nového kreditového systému Európskeho Európska únia by rada videla kreditový systém, ktorý schváli aj OSN, avšak e, práca na e, kritériách oprávnenosti je niečo, čo ešte stále prebieha, niečo, čo budeme vedieť až po valnom zhromaždení a to som povedala aj v mojom predchádzajúcom e, príspevku. Je to niečo, na čom budeme musieť pracovať aj po skončení valného zhromaždenia. Samozrejme, pre nás je to jasné. Chceme kredity, ktoré sú schválené OSN a ktoré schváluje OSN a toto bude jedna z našich kľúčových rokovacích e, pozícií, ktoré budeme zastávať aj po valnom zhromaždení čo sa týka e, systému robustnej e, Mm, robustného revízneho e, postupu. Je to aj nevyhnutné na to, aby sme urobili ďalší e, pokrok. Tento proces máme zavedený, ktorý je v súlade s tým, čo od neho očakávame, avšak konkrétne detaily a to vrátanie registrov monitorovacích záležitostí sú súčasťou práce, e, ktorá bude dotiahnutá až počas valného zhromaždenia. Takže naša práca v tomto zmysle musí pokračovať E, čo sa týka a myslím si pokračovania regionálnych schém, e, systému nastavenia kvality. Čo sa týka pilotnej fázy, pozrite sa, e, pilotná fáza je to fáza, do ktorej sa, v ktorej, počas ktorej sa môžu prihlasovať jednotlivé štáty do tohto pilotného projektu. Avšak, e, čo je pre nás dôležité, je maximalizovať počet štátov, ktoré budú týmto systémom pokryté. A to bez ohľadu na to, ako budeme túto schému nazývať. E, samozrejme, pozícia e, Európskej únie, že chceme mať povinnú schému od roku 2021 a robíme všetko preto, aby sme to dosiahli. Avšak sú tu krajiny, ktoré, s ktorými to musíme vyrukovať a nie sme v tom sami, avšak e, nezmenili sme nejakým spôsobom našu ambíciu v tomto zmysle, avšak nie je to niečo, čo vidíme v tejto fáze ako najpravdepodobnejší e, výsledok, pretože práce neustále prebiehajú a nechcem samozrejme posudzovať akýkoľvek z, akýkoľvek z týchto výstupov. Ja len teraz iba hovorím, kde sa nachádzame a akým spôsobom tieto rokovania pokračujú a čo je v súčasnosti rovnako na stole a bude na stole aj v nasledujúcich týždňoch a na valnom zhromaždení. Takisto dovolte mi povedať, že spolupráca s partnermi je kľúčová. Keď máme schému kde na základ, do ktorej vstupujú štáty na základe dobrovoľného rozhodnutia. Našim cieľom musí byť z, čo, mať čo najvyššie pokrytie a samozrejme čo najjednoduchší spôsob, ako sa sú, stať súčasťou tejto schémy na to, aby sme boli schopní zvýšiť pokrytie čo najviac. A to je samozrejme aj súčasťou rokovaní, z ktorých, v ktorých sa angažujeme. Takže myslím si, že toto... Áno, ešte je tu záležitosť zachovania konkurencie. V súčasnosti to nevnímame tak, že by došlo k narušeniu konkurenčného prostredia. Ale samozrejme budeme to monitorovať a budeme hovoriť aj s našimi partnermi a jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ by sa vyskytli nejaké dodatočné argumenty alebo nejaké iné body, ktoré by takéto obavy opodstatňovali. Avšak momentálne to nepovažujeme za relevantné, ale je dôležité aj povedať, že ak chceme, aby súčasťou tejto schémy boli dobrovoľne všetky významné e, štáty, ktoré pokrývajú väčšiu časť leteckej dopravy, mali by sme pokryť všetky úzly leteckej dopravy, e, ktoré by mali byť súčasťou schémy od jej začiatku. Myslím si, že som sa pokúsil odpovedať na rozličné otázky a pripomienky spoločne a poskytnúť vám tak aspoň časť odpovedí. Ale bola tu aj otázka, ktorá sa týkala, kedy budeme vidieť výsledok rady IKAO. Výstupy z ICAO rady budú k dispozícii na ich stránke dúfajme už dnes. Stretnutie prebehlo v piatok. My sme takisto očakávali, že tento dokument bude k dispozícii skôr, avšak e, malo by to byť nepochybne zverejnené ešte tento týždeň. Budú tam jednotlivé e, prvky a text bude zverejnený v plnom znení. Takže myslím si, že IKAO budú schopní toto dodať v, v nasledujúcich 24 hodinách, aspoň v to dúfame a uvidíme, aký bude konečný text po diskusiách v rade. Takže veľmi dobre chápem stanoviska, ktoré ste zaujali a veľmi dobre chápem uh, potrebu toho, aby GMBM bola čo najambicioznejšou a samozrejme snažíme sa, aby sme to naozaj dosiahli. Avšak je to naozaj komplexné medzinárodné rokovanie a to ste si samozrejme vedomí a je tu samozrejme aj veľké množstvo partnerov, eh, ktorí chcú dosiahnuť eh, rozumný výsledok, pretože zlyhanie rokovaní nie je momentálne možnosť, pretože musíme mať k dispozícii sektorovú globálnu eh, schému pre životné prostredie. A a musí byť čo najambicioznejšia. Takže budeme pracovať s týmto zámerom eh, a budeme ho mať na srdci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Eh, teraz prejdeme na ďalší bod programu, ktorým je eh, stratégia letectva pre Európu. Je to stanovisko pána Saniho a správa je z výboru pre dopravu a dávam slovo spravodajcovi hneď. Uh, uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Ako iste viete, toto je návrh stanoviska, ktoré majú silné obmedzenia, čo sa týka dĺžky a preto som sa snažil sústredí na tie najpálčivejšie problémy letectva minimálne z toho pohľadu životného prostredia. Čo sa týka jednotlivých bodov, čo sa týka pre, a, predpovedaných a súčasných úrovní CO2 a takisto aj e, na vytvorenie medzinárodného trhového mechanizmu, vzhľadom na to, že sa to týka práve tejto oblasti, prosím, považujte toto stanovisko iba za, ko, za akýsi odrazový mostík a privítam samozrejme vaše e, pripomienky a pozmeňovacie návrhy. Ja som samozrejme už nejaké pozmeňovacie návrhy predložil aj sám. Európska letecká stratégia je e, veľmi dôležitým problémom. V súčasnosti e, v Parískej dohode sa nespomína medzinárodná letecká doprava, avšak musíme spomenúť, e, že bez letectva jeho prispeniu e, ku globálnym migračným pohybom. Tieto cieľe by sme nemohli dosiahnuť, pretože ich výstupy budú až 7 krát vyššie v roku 2050, ako k tomu bolo v roku 1990. To samozrejme závisí od e, novej generácie lietadiel, ktorá zníži e, objem emisí o 15 až 20 To znamená, že potrebujeme udržateľný rozvoj e, tohto odvetvia, aby sme zabránili zhoršovaniu podmienok v oblasti životného prostredí, ako napríklad ochudobňovanie ozonovej vrstvy stratosferickej výške. E, samozrejme, boj proti klimatickým zmenám sú dôležité témy a budú v stanovisku náležite rozpracované. Musíme vyslať jasnú správu zodpovednému výboru TRAN, ako aj komisii, ako aj občanom a musíme sa vysporiadať e, e, záležitosti ako použitie biopalív autonómnych e, bezpilotných lietadiel. A, a tu by som rád vyjadril moje obavy, že podľa procedurálnych postupov výbor AGRI nie je prizvaný na dodanie stanoviska. Chcel by som vyzvať ale aj kolegov, ktorí sú prítomní na tomto výbore a ktorí majú vzťah k polnohospodárstvu, aby vyjadrili svoje postoje e, k tejto správe. To je teda iba príklad bez výskumu a rozvoja si neviem ďalší rozvoj letectva predstaviť. To znamená, že budeme musieť ďalej do tohto odvetvia investovať. V neposlednom eh, rade, pán predseden, nesmieme zabúdať na ochranu spotrebiteľov. Potrebujeme eh, znižovať administratívnu záťaž, eh, zlepšovať kapacitu tak na zemi, ako aj vo vzduchu a musíme klásť náležitý dôraz práve na spotrebiteľov. Kolegovia, ja sa tu zastavím, keďže je to iba prvá diskusia a veľmi sa teším na vaše návrhy, pozmenujúce návrhy a samozrejme spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Patričelo z Gardíny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám iba poznámku ktorý mi dal kolega Patričelo, ktorý to bohužiaľ nemôže dnes byť, ktorá sa týka tejto e, správa a ktorý sa prihovára k motivom a z dôvodov, ktoré tu už boli spomenuté, e, drahí kolegovia. Letectvo e, predstavuje veľmi dôležitý nástroj ekonomického rastu pre Európu, aby sme vytvorali nové pracovné miesta a samozrejme hrá veľmi dôležitú úlohu v ekonomike Európskej únie. Letecký sektor prepravuje viac ako 2 milióny ľudí a vytvára trh s objemom 110 miliárd e, eur. Liberalizácia vnútorného trhu v oblasti leteckých prepravných služieb v Európskej únie eh, a takisto aj neustály rast dopytu vytvárajú eh, impuls na rast leteckej dopravy, a ktorá má aj naďalej ešte obrovský potenciál rastu. Do roku 2035 sa odhaduje, že letecká doprava by mala dosiahnuť 40,4 miliónov letov. To znamená eh, o viac ako 50% narast v porovnaní s rokom 2012. Samozrejme, musíme pomáhať tomuto sektoru zlepšovať sa v oblasti konkurencie a takisto aj e, dať mu dodatočný impuls, aby prispieval lepšie e, k ekonomike Európskej únie a samozrejme prispela aj ku e, globálnej vedúcej pozícii Európskej únie. To samozrejme potvrdzuje aj veľmi avangardný cieľ Európskej únie, ktorý má viesť k dlhodobo udržateľnému letectvu. To samozrejme prináša aj benefity pre Eh, európskych občanov, aby mali lepšie spojenie so svetom, ale samozrejme požívali pritom aj lepšiu bezpečnosť. Preto vítam návrh znenia pána Saniho, ktorá, eh, ktorý ide nepochybne v dobrým smerom. A teším sa na diskusiu, ktoré spolu s kolegami eh, budeme predkladať, aby sme zlepšili ešte tento znenie a aby sme predložili také stan, e, stanovisko, ktoré bude zdieľateľné všetkými. Takže, aby sme sa zhodli aj s výborom TRAN. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Dorman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade ďakujem Samozrejme, letectvo stojí pred veľkou výzvou. Je tu medzinárodná hospodárska súťaž, konkurencia, práva e, cestujúcich, e, letiskové poplatky. Niekedy máme pocit, že sa vytvára e, skôr viac problémov než iné veci. Potom sú tu aj problémy s kybernetickou bezpečnosťou, kvalifikovanosťou personálu a teda si myslím, že potrebujeme všeobecnú stratégiu. Diskutujeme tu dnes o environmentálnej časti a e, spravodajca nám hovorí, že letecká doprava by nemala rešpektovať parížske dohody, že potrebujú výnimky, ale sú mnohé sektory, ktoré trpia tým, že musia splňať environmentálne požiadavky. Ja si myslím, že každý sektor, a teda aj letecký, by mal prispieť, pretože letectvo prispieva k klimatickému oteplovaniu napríklad. Je pravda, že letenky sú veľmi často veľmi lacné a preto by sme mali aj veľmi pouvažovať. A ja si myslím, pán spravodajca, že vychádzate z dobrého základu. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pána Eichhout. Ja budem veľmi stručný k tejto téme. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi, pretože si myslím, uh, vzhľadom na tie obmedzenia, ktoré môžete v stanovisku môžete použiť. Ste zdôraznili tie najdôležitejšie témy a úlohou našich pozmeňujúcich návrhov bude iba doplniť tie body, o ktoré ste už spomínali. Bez tak myslím si, že je veľmi dôležité o jednotnom európskom nebi, pretože to je veľmi dôležité aj z hľadiska životného prostredia. Budeme eh, už predkladať aj eh, určité pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú e, emisí, aby sa spomenali nielen emisie oxidu uhličitého. Vy to síce spomínate, ale chceli by sme to zdôrazne, zdôrazne, zdôrazniť a samozrejme aj schému ETS a jej fungovanie v rámci systému GMBM. Je to sam, samozrejme to za predpokladu, že bude existovať e, efektívna e, globálne a efektívne MVM, čo je predmetom diskusí na IKEA. Takže budeme mať nejaké pozmeňujúce návrhy, ale nepochybne podporujeme vaše stanovisko a vašu správu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Afronte. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Dokument, ktorý navrhuje Európska komisia, sa mi zdá byť dobrým základom, tak aby sa znížila environmentálna stopa leteckého sektora so zachovením konkurencieschopnosti. To je dôležité, pretože ide o milióny pracovných miest v Európe. Je to teda dôležitý pilier európskeho hospodárstva. Treba e, pomôcť tomuto sektoru, tak aby lepšie možno, že zohľadňoval environmentálne výzvy. A treba e, zdôrazniť hlavne podporu pre jednotné európske nebo a taktiež e, výskumný projekt Cezar Ide o optimalizáciu trás, o zníženie meškaní, tak sa bude spotrebovať menej kerozénu a teda sa zníži aj environmentálna stopa každého letu a teda aj náklady. Toto jednotné európske nebo je teda veľmi dôležité a potom taktiež e, zrýchliť e, implementáciu programu CESAR a výskum, výskum v oblasti letectva je mimoriadne dôležitý. Ja som totiž to presvedčená o tom, že treba konať e, e tam, kde emisie vznikajú, teda podporiť e, všetky úsilie leteckého sektoru a teda aj snahy e, zúčinniť motory lietadiel. Ďakujem. Teraz by sme si vypočuli komisiu pani Ford. Ďakujem, pán predseda. Yeah, miss, uh, Chairman and... Ďakujem aj predsedajúcemu, aj eh, prítomným. Európska komisia je rada, že tento výbor sa vyjadruje k takto dôležitému eh, aspektu e, stratégie pre letecký sektor, ktorý schválila komisia. Taktiež nás teší to, že e, členovia tohto výboru sú ochotní pozrieť sa na dopad leteckého e, odvetvia na e, európske hospodárstvo. To bol aj prvý bod v oznámení komisie a ešte stále je to jeden z najdôležitejších bodov, ktorý by sme dnes chceli zdôrazniť. Uvidíme, ako bude prebiehať aj spolupráca medzi týmto výborom a výborom TRAN. Ďakujem pekne. teraz na záver spravodajca. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím, že nie je žiaden skutočne kontroverzný bod. Všetci kolegovia sú angažovaní, aj tieňoví. To je zjavné, takže ja sa teším na akékoľvek pripomienky, pozmenujúce, doplňujúce návrhy a mm, teším sa na dobrú správu. Ďakujem pekne. Pripomeniem harmonogram. Lehota na prekladanie pozmenujúcich doplňujúcich návrhov 6. septembra o 12. hodine, 29. septembra hlasovanie na výbore Envy, na výbore TRAN 10. novembra a v pléne v decembri. Teraz ideme na ďalší bod. Rozhodnutie rady o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klíny, klímy e, v mene Európskej únie. Ide o spoločnú rozpravu. E, a e, bude to spolu s ďalším bodom o konferencii OSN o zmene klímy 2016-22 v Marakeši v Maroku. Takže pri e, tom rozhodnutí e, rady som spravodajcom ja a porejdem do taliančiny. L'accordo. Musím pripomenúť, Parížská dohoda predstavujú historicky veľmi dôležitý výsledok v boji proti klimatickým zmenám. Ide o ambicióznu, vyrovnanú, spravodlivú dohodu, ktorá je právne viazaná, záväzná. My sme zohrali kľúčovú úlohu v dosiahnutí tejto dohody. Zhrniem, e, všetci už poznáte, aká dohoda je. Dlhodobým cieľom je pr- boj proti e, dlhodobému oteplovaniu, aby to bolo menej ako 2 e, stupne Celzia v priemyselných krajinách všeobecne zaviesť dynamický eh, element, aby sme dosiahli pozitívne globálne bilancie v znižovaní emisí a predovšetkým potrebná široká účasť všetkých krajín, ktoré a toto predstavuje skutočnú novinku v porovnaní s predchádzajúcimi dohodami Do, Parížská dohoda sa týkala všetkých veľkých krajín, ktoré emitujú a nielen ich časti. Teraz tu máme návrh ratifikácie a upozorňujem, že dohodu podpísala komisia aj rada v mene EÚ a 28 členských štátov počas slávnostného e, zasadnutia 22. apríla podpísalo všetky 28 členských štátoch. Potom ďalej minimálne 55 zúčastnených e, dohovoru, e, čo predstavuje asi 55 celosvetových emisí predložili ich ratifikačné nástroji e, na prijatie alebo pristúpenie. 178 štátov podpísalo Parížskú dohodu a 26 štátov už predložilo ratifikačné nástroje, takže je to proces, ktorý síce pomaly, ale postupuje. V EÚ tri krajiny už ukončili proces ratifikácie Francúzsko, Maďarsko a Rakúsko. ale ešte ho nepredložili, pretože očakávajú e, zvyšné členské štáty EÚ, aby urobili ten istý krok. Tí, ktorí predložili ratifikačné nástroje, predstavujú len 1 globálnych emisí, takže ide len o malé krajiny. Najväčšie sú Norsko, Peru, Kamerun a Severná Korea vzhľadom na to potrebujeme väčšie, národnejšie, e, teda celosvetové pôsobenie, aby už v roku 2016 Parížská dohoda mohla vstúpiť do, e, mohla začať skutočne fungovať. Vzhľadom na to, že EÚ bola lídrom v boji a je lídrom boji proti klimatickým zmenám, je, myslím, je potrebné, aby sme vyzvali radu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia, aby sa ratifikačný proces v EÚ ukončil a rovnako aj v národný proces do konca roku 2016. EÚ a členské štáty e, to boli už v marci 2015 informovali o tom, aké sú ich e, záväzky a ciele. EÚ si stanovila ambiciózny cieľ zníženia skleníkových emisí o minimálne 40 do roku 2030 a rozhodnutie ratifikovať tieto dohody, ako sa to prijalo e, v, počas rokovaní, vyzýva silný signál a zdôrazňuje líderstvo EÚ, rovnako ako kontinuálne úsilie pokračovať boji proti klimatickým zmenám. Shodnete sa so mnou, že oficiálny vstup do platnosti Parížskej dohody je zásadnou prioritou EÚ a preto žiadam, aby ste podporili moju žiadosť rade, rade, aby prijala čím skôr všetky potrebné opatrenia na definovanie svojho stanoviska a aby sa dosiahla ratifikácia Parížskej dohody, rovnako aby podporila paralelné národné procesy a aby sa čím skôr predložili nástroje a aby to bolo ešte do konca, do konca roku 2016. E- Teraz urobíme spoločnú rozpravu a vyzval by som aj kolegov, ktorí spolu podpísali a spolu vytvorili uznesenie COP21 Marrakeši. Žil Parňu. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, tak ako ste práve pripomenuli, 9 mesiacov po konferencii COP21 v Paríži je naozaj najvyšší čas, aby členské krajiny prešli od slov k činom. Ja som bol spravodajcom správy KUKOP 21. Môžem skonštatovať, že e, oneskorená ratifikácia nás, mňa e, znepokojuje o to viac, e, že v niektorých členských krajinách, vo viacerých, sú zákony, ktoré sa neuberajú správnym smerom napriek tomu, čo E, tieto isté krajiny slúbili v Paríži, e, myslím, na tie krajiny, ktoré nám ešte nevedia povedať, e, kedy prestanú využívať uhlie, ktoré spôsobuje veľa emisí CO2 v Európe, teda na to, aby to nadobudlo účinnosť. Treba aspoň 56 e, krajín, ktoré to e, ratifikujú. Ak to bude predstavovať ako 55 e, emisí vo svete, sme od toho ešte ďaleko, pretože tých 26 krajín, o ktorých ste hovorili, ktoré sa do ratifikácií pustili, tie predstavujú menej ako 2 celosvetových emisí skleníkových plynov. Je to teda eh, veľmi naliehavé, tak aby eh, sme ešte pred 7. novembrom COP 22 eh, v Marrakeši, aby sa tá mobilizácia prejavila v konkrétnych činoch. Nie je normálne, že Čína, USA, India, Rusko a EÚ e, nepristúpili urychlenie k ratifikácii. Sú to najväčší znečisťovateľia, takže ja predložím pozmenujúci, doplňujúci návrh v rámci tohto uznesenia, tak aby EÚ ako taká e, ratifikovala Parížskú dohodu, aby nečakala na to, aby to spravili najskôr všetky členské krajiny. Ja som sa včera stretol s predsedničkou, pardon, telefonicky som hovoril s predsedničkou COP21 Segolen Ruajal a ona povedala, že ani správneho hľadiska nie je potrebné čakať na ratifikáciu všetkých členských krajín na to, aby mohla ratifikovať dohodu EÚ. A to pripomenul aj predseda Lavia. Musíme naďalej byť hnacou silou. My ako e, inštitúcia EÚ musíme ísť príkladom, takže to uznesenie, verím, bude e, schválené na prvom plenárnom zasadnutí v oktobri v Štrásburgu. Bude to akýsi e, symbol, takže tá plenárna schôdza v oktobri musí byť akousi referenciou, tak aby Európska e, rada sa mohla veľmi e, rýchlo dohodnúť s komisiou a s nami na e, ratifikačnom podpísaní dohody. Aj predsedu Šulca výzvem k tomu, aby túto plenárnu schôdzu v oktobri využil na to, aby vyzval predsedničku um, COP21 Segolen Royalovu, aby vystúpila na tomto uh, pléne. A ešte, ak dovolíte niečo k druhému uzneseniu o príprave a, našom uznesení v kontexte COP22, e, je niekoľko pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov, pod ktoré sme sa podpísali s kolegom Žolajnenom, aj keď tu nemôže byť osobne prítomný aj e, s kolegyňou Bonafí. Ide o dôležité témy, e, napríklad e, mm, inovatívne financovanie boja proti klimatickým zmenám, napríklad daň z finančných transakcií, minimálna cena za tónu uhlíka, európsky systém obchodovania s kvotami, potom vytvorenie skutočného obehového hospodárstva taktiež podpora obnoviteľných energií, pretože iba tak sa nám podarí e, vytvoriť európsku spoločnosť nízkouhlíkovú. Potom e, zrušenie e, dotácií pre fosílne paliva, pretože iba tak sa v konečnom dôsledku definitívne odkloníme od takýchto paliv. Takže tiež zníženie skleníkových plynov z polnohospodárstva a dopravy. Sú tu ciele na do roku 2020 a 2030, konkrétna finančná angažovanosť 100 e, e, miliard Eh, dolárov ročne pre rozvojové krajiny v rámci eh, Zeleného fondu prístup k udržateľným energiám, hlavne v Afrike, ktoré majú eh, obrovský potenciál obnoviteľných energií, zatiaľ nie využitý a taktiež dopad klimatických zmien na migrácii a taktiež uznanie štatutu klimatického utečenca na medzinárodnej úrovni toto sú priority, ktoré musíme e, obhajovať v rámci COP22 v Marrakeši. A pre niektoré tieto priority ide tiež o to umožniť e, vznik a uplatnenie európskej legislatívy a to v rozumných lehotách ešte e, ideálne v roku 2016 alebo 2017. Ďakujem teraz Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže k e, ratifikácii Parížskej dohody poviem to, čo ste povedali vy. Ostatným frakciám chcem poďakovať za súhlas Takto zaistíme, že Európsky parlament e, veľmi e, rýchlo vytvorí predpoklady pre ratifikáciu. E, teraz k uzneseniu. Marrakeš. EPP tu má istú zodpovednosť, takže je dôležité, aby sme tu mali čo najširší konsenzus, čiže naprieč politickými skupinami, ale aj naprieč výbormi. A Ehm, tu sú návrhy výboru ITRE. Tie by tiež mali umožniť takúto prierezovú akceptáciu. Ehm, Všetkých všetci ich môžeme podporiť, to uľahčí potom aj to schválenie v pléne. Paríž e, to bol naozaj výrazný krok vpred. E, bol to diplomatický e, úspech, Mm, hlavne e, francúzsky prezident a ďalší sa o to zaslúžili, ale treba taktiež jasne povedať, že snahy e, z Paríža nesna, nestačia na dosiahnutie e, toho cieľa oteplenia iba o 2 stupne. Ako sa teda môžeme priblížiť k tomuto cieľu? Nechcem veľa hovoriť o 1,5 stupni, samozrejme bolo by to želateľné, ale eh, eh, nie sme ani blízko tých dvoch stupňov, takže eh, my sa najskôr musíme zamerať na konkrétne opatrenia. A to bude možné, iba keď budeme sa o to usilovať spoločne. To znamená, že EÚ samotná to nedokáže. A EÚ musí byť pripravená ísť nad rámec doterajších slubov. E, samozrejme, ostane to bez politického a konkrétneho efektu, ak sa nedohodneme s ostatnými partnermi. Musíme sa samozrejme e, zamerať na to, čo sa stane e, po voľbách v Amerike s Donaldom Trumpom na čele by to bolo opäť veľmi ťažké. Aj v Číne sa čosi deje Takže ja by som podporil tie pozmenujúce, doplňujúce návrhy, ktoré podporujú práve tento medzinárodný proces. Jednostranné zvýšenie toho cieľa zo strany EÚ, to by v radoch EPP prešlo iba ťažko, takže nám ide o e, vytvorenie vhodného medzinárodného rámca. Pre nás ako EPP je dôležité e, vyhnúť sa úniku uhlíka a to e, treba mať neustále na pamäti. Preto je dôležitá tá medzinárodná dohoda, tak aby sme mali inteligentný e, mix nástrojov. Potom klimatickí utečenci. Tu je dobrý kompromis e, v dokumente. Na to sme sa dohodli už minulý a predminulý rok. Je určite žiadúce mať e, jeden jediný právny štatút ale v súčasnom kontexte je to mimoriadne ťažké podľa mňa a e, nie sú ešte ani e, úplne jasné všetky dopady. Takže e, mali by sme ostať pri tom dokumente, ktorý je teraz základ, alebo podporiť pozmenujúci návrh 171 Julie Girling, kde sa to ešte jasnejšie zdôrazňuje, ale teraz žiadať o jednotnú právnu úpravu, to by bolo asi ťažké aj vzhľadom na hlasovanie v pláne. Um, možno, že to vypracovanie uznesenia nie je úplne najšťastnejšie, toho času nie je až tak veľa. Ja by som možno, že bol rád, keby sme mohli ešte hovoriť trošku intenzívnejšie o kompromisoch. Budúci týždeň asi žiadne ešte nebudú. Ehm, je tu lehota, čo sa týka pripomienok k hlasovaciemu zoznamu. To už je zajtra, alebo dokonca dneska večer, ak som to správne pochopil. Takže by som navrhol, aby sa to trošku predlžil, predlžilo. My sme sa všetci vrátili po letnej prestávke, takže zrazu eh, je tu tá lehota. Takže by som poprosil sekretariat aj eh, predsedajúceho, aby sa to presunulo na, na pondelok, ak by to bolo možné, aby sme aspoň do pondelka mali možnosť hovoriť o e, samostatnom hlasovaní alebo hlasovaní po častiach. do dnešného večera by to bolo ťažké vzhľadom na to, že by sa mali dohodnúť medzi sebou jednotlivé politické skupiny. A potom ešte jeden dôležitý bod pre mňa. EPP sa chce vyhnúť úniku uhlíka, ale napriek tomu chceme ambicioznú klimatickú politiku. My sme vypracovali niečo spolu s výberom ITRE. E, Ivo Beled je hlavne za tým. Chceme, aby hlavne v stavbárskom odvetví sa spravilo toho viac. A, a Dalo by sa to dosiahnuť e, smernicou energetickej účinnosti Európsko, Európskej komisie. My sme vždy žiadali 40 e, Rada komisia sú teraz pri 27 takže máme e, problém s týmito veľmi rozdielnymi číslami a EPP nezískala väčšinu za tých 40 Preto je tu teraz pozmenujúci, doplňujúci návrh 122. Je to e, potenciálny kompromis tak pre parlament, ako aj pre ostatné inštitúcie. Dúfam, aby e, e, sa to zvýšilo z tých súčasných 27 Takže poprosím e, kolegov, aby sa pozreli na 122, eventuálne ju podporili. Ide o e, zvýšenú energetickú účinnosť, teda o ambicioznú e, politiku ochrany klímy a zároveň e, zabrániť odchodu podnikov, teda vyhli by sme sa úniku uhlíka. V prípade budov to naopak môže vytvoriť pracovné miesta v Európe. Takže aspoň tu by sme sa vyhli eh, tejto ťažkej otázke odchodu eh, podnikov. 27% to je primálo, 40% okamžite to je pre EPP a zjavne aj pre ostatné inštitúcie priveľa a preto navrhujeme kompromis minimálne 30 a s možnosťou zvýšiť to až na 40 Ja by som bol veľmi rád, keby kolegovia tento návrh podporili. Ďakujem. Thank you very much. And now Ms. Gerling. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Gerling, nech sa páči. Pani Gerling, ďakujem, pán predseda. Nebudem zachádzať do detailov, pretože si myslím, že sa myslím všetci zhodneme na tom, ako ste túto správu prednesli, aj to, ako treba ratifikovať, a teda ako treba ratifikovať dohodu. Zo skúsenosti viem e, v mojej krajine, že situácia je trochu iná, to je pravda, ale zatiaľ sme na tejto lodi a postupujeme k tomu, aby sme ciele dosiahli. A našimi cieľmi na vládnej oblasti v oblasti ochrany životného prostredia sú ambicioznejšie než Parížská dohoda, takže Veľká Británia by nemala eh, mať, nemala mať žiadny politický dôvod na to, aby neratifikovala. Ale ja si myslím, že problémom členských štátov je problém skôr inštitucionálny alebo administratívny spôsob, ako to funguje. A to eh, neviem, či sa podarí vyriešiť tak, ako tu bolo naznačené. Legalita ratifikácie členských štátov. No dobre, je to legálne, ale je, bolo by to rozumné nejakým spôsobom podmienovať. V každom prípade by sme mali pouvažovať o tom, že by sa v parlamente hlasovalo o tejto téme, pretože je to aj našou zodpovednosťou nás ako poslancov a ďalej aj pokračovať v práci. Ja sa nechcem nejakým spôsobom zabarikádovať alebo Eh, postaviť ako podmienku sine qua non to, že všetky členské štáty to musia ratifikovať. Ak sa dosiahli veľké pokroky vo veľkých krajinách v EÚ, ale už sa nepodarilo ratifikovať, no proste veci sú také, aké sú. A ešte doteraz sme nerozhodli s tým spôsobom, ako rozdeliť úsilie, tak možno by bolo aj pochopiteľné, že niektoré členské štáty, hlavne tie veľké, by nechceli podpísať, až kým nebudú vedieť, alebo nebudú si byť, alebo si nebudú istí, aké budú ich konkrétne záväzky v zmysle toho prerozdeľovacieho kľúča. Chcem teda povedať len toľko, že som úplne e, súhlasím s vašou dohodou. Musíme samozrejme ratifikáciu podporovať, ale nemali by sme sa nechať brzdiť tým, keby nedošlo k ratifikácii e, všade. Musíme ísť ďalej. Ideme takým smerom, aký je, zhodneme sa s dohodou a ide vlastne len o čisto formálnu stránku a tak by sme sa na to mali pozerať. Druhá správa. Súhlasím s Pítrom, že tu máme problém harmonogramu a je to niečo, čo sa neustále opakuje v súvislosti s uzneseniami o klimatických zmenách Obvykle to zvykne byť na konci jesene alebo začiatkom zimy, no teraz je to po letných dovolenkách a sme znovu v takej situácii. No dnes som asi možno príliš filozofická, ale môžeme sa snažiť sústrediť na to, aby sme e, dosiahli kompromisné pozmeňovacie návrhy, ale ja si myslím, že sme približne všetci na rovnakej vlnovej dĺžke s určitými malými rozdielmi, ale som si istá, že sa nám podarí vypracovať uznesenie, ktoré bude jasné, čisté, bez e, zbytočných prázdnych miest. A to je podľa mňa dôležité Snažme sa, aby sme to znesenie príliš nepreťažili a sústreďme sa na to, akým spôsobom chceme naše stanovisko presadiť v Maroku. Nie je toto teraz moment, aby sme sa snažili presadiť všetky témy, e, ktoré si myslíme, že osobne tam musia byť. To uznesenie by malo byť naozaj stručné. Teraz pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád sústredil na to, akým spôsobom by sme mali spravovať, ale nejakým spôsobom usmerňovať prechod k bezuhlíkovej spoločnosti a ekonomike. To je to, čo ma znepokojuje. Je tu pozitívny scenár, podľa ktorého by EÚ mohla byť čím ďalej tým silnejšia a že by sa sústreďovala na takéto hospodárstvo, ale je tu ale aj druhá stránka mince a je to úplne iný scenár a ten prechod k takejto ekonomike by mohol sa zrealizovať veľmi neskoro a veľmi e, e rýchlo. A myslím, že doteraz sa nám ešte nepodarilo nájsť ten správny spôsob, ako zmanéžovať celý tento prechod a na to by sme sa mali sústrediť. Upozorňujem vás na jednu správu, ktorá bola uverejnená vo februári e, v tohto roku. Je to Eh, publikovala ho Rada o systémových rizikách a táto správa prišla dva mesiace po Paríži. Eh, nebola veľmi je venovaná pozornosť, ale napriek tomu si myslím, že je to správa veľmi zaujímavá a venuje sa týmto scenárom a veľkým rizikám, ktoré by mohli prísť v prípade, že by sa realizoval ten negatívny scenár, ak by to prišlo veľmi náhle, systémové rizika na finančnom trhu, prehodnotenie, náhle prehodnotenie aktív s vysokou spotrebou uhlíka a tak ďalej. Preto som pre uznesenie predložil dva body. Komisia by mala viacej zhodnotiť systémové rizika, ktoré by priniesla prudká zmena a po druhé, aby zanalizovala také opatrenia, ktoré by sa mohli prijať, aby sme, tieto rizik, aby sme týmto rizikám zabránili. A prvé konkrétne opatrenie by mohlo byť takéto. A prosím komisiu, aby pripravila stratégiu pre polovicu tohto storočia na zníženie emisí a aby sme naznačili alebo stanovili cestu, ktorá, byla, ktorá by nás viedla k ekonomike s nulovými emisiami. Niekomu sa to môže zdať príliš podrobné, príliš technické, príliš vzdialené, ale ja si myslím, že je to kľúčová, e, kľúčová záležitosť a že rozhodujeme o veľmi dôležitých témach a nemali by sme ich odkladať na neskôr a tie odklady by mohli priniesť obrovské finančné straty a rizika, ktoré by sme možno neboli schopní zniesť. Navrhol som tieto dva prvky, predložil som v tom zmysle aj pozmeňovacie návrhy a ja dúfam, že komisia urobí svoju časť práce. Ďakujem, pán Eckhout, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade, pokiaľ ide o Parížskú dohodu a jej ratifikáciu, ja si, ja si myslím, že táto ratifikácia je o niečo dôležitejšia, než nám tu chce pani Gerling povedať. Je to niečo politicky citlivé. Eh, podpísali sme alebo zaviazali sme sa eh, k nulovým emisiám a, potom my nebudeme tí, ktorí by sme ako prví ratifikovali a ani by sme neboli pri vstupe do platnosti. To by bola predsa hamba pre Európu. Komisia, keď prišla so svojím návrhom, tak to urobila veľmi rýchlo po návšteve pána e, Junkera e, v Japonsku a po G7, tak to by sme možno mali, teda, teda by Európa mala ísť asi rýchlejšie. Dobre, komisia urobila svoju prácu a ja si myslím, že aj EP by mal urobiť to isté a konať rýchlo. A som e, zhodnem sa s pánom Laviom ako spravodajcom. Nevieme, či to pôjde rýchlo. Nevieme, či každá správa, ktorú vy vypracujete, pôjde takto rýchlo, ale dúfajme, že táto áno. A problém zase, e, alebo je znovu v členských štátoch. Vieme, že Veľká Británia povedala, že bude konať čím skôr, ale to sú veľké slova, ale čo to znamená? Čím skôr sa dá použiť hoci kde a v hociakom kontexte. Mnohí hovoria, že budem čím skôr milionárom, ale to môže trvať istý čas. Takže otázka na komisiu. Je možné, že Čína a USA budú ratifikovať. Tento rok Brazília to urobila. Takže sa pôjde rýchlo až k tým 55 krajinám aj percentám. A otázka teda je, akú má perspektívu EÚ, alebo aká je pravdepodobnosť, že EÚ sa pridá k tejto skupine už tohto roka ste v kontakte s členskými štátmi, aké sú vaše pocity. Mali by sme možno na niektoré konkrétne krajiny potlačiť. Povedzte nám to, možno by sme mohli pomôcť, pretože vieme, že niektoré krajiny postupujú rýchlejšie než iné. Tiež vieme, že keď je politická vôľa, tak krajiny e, vedia konať veľmi rýchlo, možno okrem Belgická, ktoré musí toto celé prehnať mnôz, e, rôznymi regionálnymi parlamentami a inštitúciami. Pokiaľ ide o Marrakeš, čo je veľmi dôležité, je, aby sme ujasnili, že Marrakeš tiež musí byť klimatickou konferenciou akcií a pôsobenia v 21. storočí. A zdá sa, ako keby sme zabudli, že musíme robiť prípravné práce k roku 2020 a že by EÚ mala byť rozhodnejšia. Vieme, že komisia sa stále odvoláva na legislatívu, ktorá nám umožňuje robiť veci už pred rokom 2020. To isté urobila ICAO. Pripravili E, do roku 2020 niečo také, ale komisia by si mala uvedomiť a jasne povedať aj IKAL, že ten termín 2020 je dôležitý a prípravné práce sú tiež veľmi dôležité. A buďme úprimní a otvorení. Všetci vieme, že MDS nie sú postačujúce pre krajinu. E, Nepotrebujeme, aby sa viacej skúmalo. Už veci sú jasné a preto vyzývam komisiu, aby predložila MDC e, schválené do roku 2018 a aby e, to prekročilo tento rámec MDC, pretože ak Európa nevyšle posolstvo, že ciele ktoré máme, nie sú teraz postačujúce, tak potom by bolo aké posolstvo, no, keď to nedosiahneme my ako Európa, tak to iný. A ja si myslím, že komisia by to mala vyhodnotiť. A to isté platí aj v prípade komunikácie o budúcnosti s nízkymi uhlíkovými emisiami. Cestovná mapa pre uhlík je zastaralá, vieme že má cieľ dosiahnuť zníženie 80 do roku 2050, ale sme v tom nižšom rámci alebo v tých nižších ambíciách pre rok 2050. Paríž bol ambicioznejší a komisia by teda mala prísť s takou cestovnou mapou pre zníženie emisí uhlíka, aby sme sa adaptovali a nehovorte nám o budúcej komisii, že to ona musí urobiť, lebo znovu budeme vysielať rovnaké posolstvo, áno, krásne slova, koalícia a tak ďalej, ale potom v skutočnosti nič nerobíme. Pokiaľ ide o číslo 122 pozmeňovací návrh Petra Lízeho, No, mrzí ma to, Pieter. Tento boj si už viackrát prehral a v tomto parlamente je väčšina, pokiaľ ide o 40 Ja viem, že sa ti to E, že si sa snažil o to v správe ITER, teraz sa o to snažíš aj teraz. Ja obdivujem tvoju um, koherentnosť a vytrvalosť, ale predsa nie je logické, že budeš žiadať od tohto výboru, aby schválil tvoj pozmeňovací návrh, aby sme urobili rok vzad v porovnaní so stanoviskom, ktoré bolo schválené na plene, ešte keď aj porovnáme správu ITRE v našom výbore sme za 40 energetickej účinnosti. Je to niečo, čo musíme potvrdiť, lebo je to logické. Ja oceňujem tvoj e, pokus, že chceš dosiahnuť nejaký stred medzi EPP a zvyškom a tak ďalej, ale väčšina je inde a niekedy môžem byť aj spokojný, že takáto je situácia. Ďalší rečník. Beh, sulla, sulla ratifica non posso che... Ratifikovaniu uh, už hovorím, to, čo povedal aj pán predseda, je potrebné, aby ratifikácia je potrebná, musí prísť čím skôr. Takže nezdielam ten názor niektorých predrečníkov, že to nie je také naliehavé. Neviem, či z formálneho hľadiska by mali čakať na EÚ alebo vice versa, alebo či by to malo EÚ robiť autonómne, ale myslím si, že je naliehavé, aby sme všetci ratifikovali, aby sme vyslali signál, aby tá dohoda vstúpila do platnosti čím skôr. V minulých mesiacoch sme zaznamenali nové vedecké publikácie, ktoré využili iné modely než tie, ktoré sa doteraz používalo IPCC a ktoré sú lineárne a ktoré rešpektujú viacej to, čo sa deje v prírode. Podľa týchto modelov scenáre sú naozaj znepokojivé, či už ide o rýchlosť zmien, alebo e, pokiaľ ide o dopad a dosahy. Takže keď hovoríme o čase e, podpisu a aby sme pripravili normatívu, zatiaľ čo vonku v prírode veci postupujú veľmi, veľmi rýchlo a znepokojivo k správe. Je to dostatočne hĺbková, kompletná správa, je tam dostatok e, zaujímavých bodov je, bude tam asi 200 pozmeňovacích návrhov. To len preukazuje, ako je táto problematika zaujímavá pre nás všetkých. A že sa to týka aj všetkých výborov. Nepochopil som, či máme počkať na kompromisy a ako sa k ním prepracujeme, keď nemáme ani veľa času, keď v NV sa to má preberať budúci týždeň. Pokiaľ ide o samotnú správu, budeme pracovať na pozmeňovacích návrhoch. Pre nás je stále kritickým bodom ten mainstream vo všetkých skupinách okrem našej, že, že je tu akási dôvera v mechanizmus ETS, ktorý nikdy doteraz aj tak nefungovala, že by mali by sme ho upustiť, ale napriek tomu ho chceme predlžiť a rozšíriť aj na iné trhy. Zníženie emisí, ktoré sme dosiahli, je výsledkom ekonomickej krízy a došlo to k takým sektorom, kde sa zaviedli obnoviteľné zdroje energie a nie vďaka ETS. Tento mechanizmus a vďaka nemu máme priemyselné sektory, ktoré prekračujú naplánované emisie a produkujú toto navýšenie emisí a potom sa to využíva v členských štátoch na, na ciele na zníženie emisí, ale teda nedosahujú sa tie ciele, takže ja si myslím, že tento mechanizmus je perverzný. Bolo by účinnejšie stanoviť potenciál úspory v energetickej účinnosti pre priemyselné sektory a stanoviť záväzné ciele, ako napríklad podiel obnoviteľných zdrojov. Na globálnej úrovni tento e, trh je nakoniec užitočný len pre seba. Ak nezavedieme e, nové produktívne inovatívne technológie, Mali by sme venovať väčšiu pozornosť emisiám, ktoré pochádzajú z intenzívneho chovu dobytka. Je to stále marginálna otázka, nevenuje sa aj pozornosť a pritom je tam znepokojivý podiel. Mohli by sme tu zasiahnuť napríklad len informačnými kampaňami, ktoré by mohli mať zaujímavé výsledky. A teda mali by sme viac brať do vahy tento aspekt, aby sme sa dopracovali k nášmu očakávanému spoločnému cieľu. Ďakujem, pán Branden. Uh, um, Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa venoval určitým zaujímavým aspektom. Áno, sú priemysly a sektory, ktoré bez pochyby e, už získali veľkú pozornosť. Ale a využívanie týchto sektorov. Uvidíme, akým spôsobom pôjde, akým spôsobom obrábame pôdu, ako sa o ňu staráme. To rozhoduje, alebo to mm, je výsledkom toho, aké veľké emisie spôsobujeme. Takže by sme mali zlepšiť spôsob, ako používať e, pôdu v plnospodárstve, ako ho a to všetko môže mať vplyv na zníženie emisí. Mm, tento sektor nie je taký atraktívny, ako môže byť iná oblasť, takže kvalita pôdy, využívanie organických hnojív a tak ďalej. To všetko má vplyv na emisie. Je to vec, kde môžeme pracovať lepšie, ale diskusia, ktorá prebieha okolo plnohospodárstva, okolo využívania pôdy, tak tá vyvoláva oveľa menej pozornosti než iné oblasti a my by sme sa mali pokúsiť túto agendu viacej presadiť. Ľudia si uvedomujú, aké dôležité sú dohody z Paríža a ako sú veľmi dôležité lesy, lesné hospodárstvo a ich využívanie na európskej úrovni, ale 10 až 20 emisí uhlíka. Takto e, je zachytávané lesmi, stavebníctvom. Aj to je veľmi dôležitý aspekt. Mali by sme vytvárať podmienky pre skladovanie v Európe, tak ako to robíme tento rok a postupovať ďalej týmto smerom stavebníctvo, výstavba príbytkov domov, to by malo priťovať našu pozornosť, využívanie betónu, železobetónu v stavebníctve. To všetko má dopady na emisie skleníkových plynov aj na tomu by sme sa mali venovať. Lesníctvo, všeobecne, poľnohospodárstvo, využívanie pôdy. Tomu by sme mali venovať väčšiu pozornosť než doteraz, pretože to má dopady na klimatické zmeny. Pani Barton v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň poslancom. Je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem byť a teší ma vaša hojná účasť, ktorá sa týka rozpravy návrhu uznesenia 212 pozmeňovacích návrhov, myslím si, hovorí za seba. Teraz by som sa rada dotkla troch bodov. Nepochybne Parížská dohoda je veľmi dôležitým eh, milníkom a je to naozaj prelom, ktorý si eh, zaslúži oslavu práve s ohľadom na emisie uhlíka. Avšak eufória sa eh, v Európe usadila veľmi rýchlo a Európska komisia predstavila dokument cestovnej mapy, ktoré sa odvíja od parížských dohôd a ktorý si vyžaduje rýchlu ratifikáciu. Je to napísané v záveroch rady ktoré privítali komunikáciu zo strany Európskej komisie a vyzýva členské štáty, aby ratifikovala tento dokument čo najskôr, tak aby mohol vstúpiť do platnosti. A myslím si, všetko, čo sa stalo medzi e, tým a súčasnosťou, e, je práve tento dokument e, je práve tá rýchla ratifikácia a spolupráca so všetkými inštitúciami a členskými štátmi, aby sa to naplnilo čo najrychlejšie. Čo sa týka otázky pána Eckhouta, jednotlivých členských štátov a ich procesov, sú tu e, ústavné požiadavky, ktoré jednotlivé členské štáty musia splniť. A ja môžem povedať už teraz, že všetky člen, všetkých 28 členských štátov nebudú pripravené do januára 2016. To je realita, ktorú musíme zobrať e, do úvahy aj pri našej externej komunikácii a samozrejme aj pri komunikácii s našimi vnútornými partnermi. Je to niečo, čo si vyžaduje aj určité politické zamyslenie sa, čo môžeme vlastne urobiť preto, aby sme zrýchlili e, národné, respektíve vnútroštátne schvalovacie procesy. Druhým bodom, ktorým som chcela spomenúť, e, je e, medzinárodný tlak očakávame, že pri nadchádzajúcom stretnutí tak Spojené štáty, ako aj Čína sa vyjadria e, pozitívne e, k parížským dohodám. Niektoré náznaky e, poukazujú na to, že už 49 zúčastnených strán budú ratifikovať tento dokument ešte pred stretnutím v Marrakeši a dúfame, že to by sa e, malo pokrývať až 55 globálnych e, emisí. Európska komisia je, je preto optimistická a myslíme si, že ratifikácia je veľmi dôležitým krokom vpred. E, je to indikácia aj globálneho odhodlania naplňať rozhodnutia z Paríža Avšak ani NDC, ani ostatné rozhodnutia e, samozrejme e, nás neprinútia prijať tie transformačné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme naozaj naplnili jednotlivý cieľ. Sú to vnútroštátne opatrenia, ktoré povedú k tejto transformácii. A v tomto kontexte som veľmi rada, že my sme z medzinárodného hľadiska na špičke tejto transformácie, pretože máme hospodárske aktivity a budeme schopní splniť milník 40-percentný e, milník, respektíve k tomu, čo sme sa zaviazali na konci roku, e, do roku 2016. Čo sa týka tých strednodobých stratégií, Parížská dohoda vyzýva zúčastnené strany, aby zaslali strednodobé stratégie do roku 2020. Európska únia má cestovnú mapu do roku 2050, ktorá je založená na najnovších vedeckých poznatkoch e, a ekonometrike a e, myslím si, že budeme schopní predložiť veľmi kvalitnú e, stredodobú stratégiu a myslíme si avšak, že pokiaľ chceme tam zakotviť aj tej najnovšie vedecké poznatky. Musíme nechať túto správu nechať e, ešte vyzrieť tak, aby sme tam zobrali e, aj poznatky e, Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny IPCC. Samozrejme. Pred, sú to predovšetkým vedecké poznatky, ktoré by viedli k teplotným zmenám okolo 0 stupňov a samozrejme potrebujeme aj silný politický nástroj, ktorý by príjmal jednotlivých účastníkov vytvoriť e, tieto plány, aby sme čo najlepšie u, urychlili transformáciu. E, chcel by som sa teraz poďakovať tak výboru, ako aj predsedovi e, za veľmi rýchly proces. Myslím si, že to je naozaj exemplárny príklad toho, akým spôsobom môžeme zrýchliť našu prácu a dúfam, že, že aj rokovania tohto výboru budú sledovať tento príklad tak, aby sme boli všetci pripravení na schválenie 8. septembra. Ďakujem veľmi pekne. Teraz iba pripomínam, že, že ratifikácia parížských dohôd, lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov bude zajtra o 12. hodine. Hlasovať o návrhu budeme na výbore 8. septembra. Čo sa týka uznesenia z Marrakešu, na ktorých sa pýtali niektorí kolegovia, môžeme presunúť dátum eh, na hlasovanie počasiek na pondelok o 18. A potom 8. septembra budeme hlasovať na výbore NV. Hlasovanie na plenárnom zasadnutí. Je plánované na 1. október. Ďakujem veľmi pekne. Teraz môžeme uzatvoriť tento bod a nechám predsedovanie pánovi Parňovi. Ďakujem veľmi pekne. Euh, Vážení kolegovia, som veľmi rád, eh, že sa opäť eh, vidíme po letnej prestávke a ja teraz eh, budem predsedať tomuto výboru. Teraz pod 10 akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Slovo dostane bezodkladne spravodajkňa Katrin Berder. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. E, myslím si, že predtým, než pristúpim k obsahu mojej správy, chcel by som povedať, čo je to obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi. Je to kriminálna aktivita, e, ktorá zahrania množstvo e, živočíšnych druhov a zahrania samozrejme aj obchodovanie so zbraňami a množstvo kriminálnych gangov. tí, ktorí e, zneužívajú a obchodujú s voľne žijúcimi e, druhmi, tí z toho majú dobré peniaze a predstavuje to veľkú e, hrozbu nielen pre prežitie voľne žijúcich druhov, ale však aj pre ľudské práva práve kvôli narušeniam ekosystému. A je to práve tá tichá hrozba straty biodiverzity, ktorá znižuje schopnosť planéty e, udržiavať život. Vzhľadom na to, že som sa stretla s poslancami pre e, e, voľne žijúcich druhých, pán Petikainen Fronty a Stefan Eichhout. Chcel by som sa im verejne poďakovať za ich záujem a odhodlanie a za to, že sme primeli e, komisiu, aby prišla s plánom pre voľne žijúce druhy. Mali sme množstvo stretnutí s jednotlivými zúčastnenými stranami a e, primeli sme tak komisiu, aby prišla s akčným plánom a chcela by som sa týmto poďakovať tak komisii a množstvo zamestnancom, ktorí sú naozaj oddaní tejto práci a ktorí vypracovali tento akčný plán. E, plán je veľmi ambiciozný, ale rovnako ako každý iný plán, jeho implementácia bude tým kľúčovým faktorom. My podporujeme e, e, akčný plán predložený komisiou, ale chceli by sme k nemu niečo dodať. V odseku 9 členské štáty musia implementovať tento akčný plán a prijať koordinovaný prístup vo všetkých relevantných oblastiach. A to budeme môcť iba vtedy, pokiaľ budeme mať e, dostatočnú transparentnosť a dostatočný výkaznícky systém zo strany každého členského štáty e, toto nie je len záležitosť životného prostredia, ale aj záležitosť bezpečnosti, pretože zahrňa tak oblasti obchodu, e, hraničných kontrol, e, ekonomických sankcií. A naozaj pokrýva množstvo oblastí. E, všetci poznáme pytliactvo kvôli slonovine ktorá vedie k poklesu k relevantných populácií zvierat o 30 za ostatné dva roky, čo je má devastačný e, účinok, avšak toto zahrania aj rastlinné, aj živočišné druhy a takisto aj populácie obojživelníkoch so všetkými druhmi, ktorými sa obchoduje nelegálne a poškodzuje sa tak príroda. V oceku 23 vidíte, že to zahrňa e, množstvo ekonomických aktivít, zahrňa to potravinársky priemysel, e, módu a tak ďalej. A zahrania to množstvo hospodárskych odvetví. V mojej správe vyzývam na vytvorenie postu koordinátora pre obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi. Častokrát mi bolo povedané, že akčný plán je postavený na modely obchodovania s ľuďmi aj akčného plánu, ktorý sa k nemu vzťahuje. Je veľmi dôležité, aby sme mali spoločný spoločnú prácu a spoločnú koordinovanú prácu jednotlivých generálnych riaditeľstiev a inštitúcie Európskej únie. Potrebujeme nejakú kanceláriu e, zodpovedného človeka, ktorý bude zodpovedný za to, že všetky tieto správy budú chodiť na jedno miesto a že si svoje povinnosti budú plniť aj členské štáty. Myslím si, že je to model, ktorý fungoval veľmi dobre v prípade pašovania a prevádzačstva ľudí členské štáty eh, sa musia vysporiadať s korupciou a musia na to vynaložiť dostatočné finančné prostriedky, pretože je to závažné odvetvie organizovaného zločinu. A to neovplyvňuje nielen medzinárodný obchod, kde sa práve obchoduje s voľne žijúcimi druhmi, Avšak musíme sa vysporiadať aj e, s nedostatočnou úlohou odborného e, vzdelávania a nedostatočnými hraničnými kontrolami e, pretože častokrát colní zamestnanci nie, si, nie sú vedomi rozsahu tejto aktivity. A samozrejme potrebujeme dodať informáciami so, špre, so všetkými, ktorí nakladajú s takýmito informáciami a s, e, s týmto tovarom. A to aj v krajinách, ktoré nie sú len cieľovými krajinami, ale sú zároveň e, krajinami e, tranzitu, ale zrejme aj na cieľových trhoch. Takže ako som povedala, táto snaha si vyžaduje dobrý monitoring a potrebujeme systematické výkazníctvo týchto krokov aby sa akčný plán naplnil. Členský štát eh, musia zaviesť svoj národný akčný plán alebo vnútroštátny akčný plán. Máme samozrejme európsky, ale potrebujeme aj eh, štátny, eh, respektíve lokálny akčný plán. A to samozrejme bude oveľa jednoduchšie, ak budeme mať koordinátora. Čo sa týka E, vynúcovania práva. Europol potrebuje podporu vo svojej práce a moja správa e, volá po vytvorení špeciálnej jednotky e, pri Europole, ktorá sa bude venovať obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Práve obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi eh, musí byť súčasťou vyhodnocovania, vyhodnocovacej správy závažných trestných činov a organizovaného zločinu, ktorý pripravuje Europol v súčasnosti. Však Europol nemá prístup k týmto údajom, takže potrebujeme, aby Europol dostával potrebné spravodajské informácie zo strany členských štátov a aby to mohli zas, začleniť do svojho eh, programu v boji proti organizovanému zločinu budeme efektívni iba vtedy, ak budeme mať e, koordinovanú snahu. A to je práve súčasťou mojej správy. Čo sa týka sankcií, teraz prejdeme e, zo šťasti vynúcovania práva. Musíme mať k dispozícii sankcie, e, ktoré sú silnejšie. Niektoré členské štáty nad tým iba mávnu rukou a niektoré naozaj majú sankcie. a Musíme sa spojiť, aby sme mali stanovené nejaké minimálne e, sankcie, ktoré sú súčasťou akčného plánu a musíme zabezpečiť to, aby tieto opatrenia boli vynutiteľné v konečnom e, dôsledku a Európsky parlament by tu mal hrať veľmi dôležitú úlohu. Teraz prejdem k tomu, že CITES eh, poskytuje eh, dostatočnú ochranu. Avšak eh, niektorými živočíšnymi druhmi sa obchoduje a tie nie sú súčasťou schémy CITES. Niektoré, členské, niektoré štáty majú dostatočnú ochranu, avšak ako náhle tieto živočíšne druhy ako náhle opustia svoju domovskú krajinu, už nepožívajú tú mieru ochrany v cudzích štátoch, ako je to napríklad eh, dobrý príklad Ameriky, ktorý takúto legislatívu zavedenú má a ktorá ochraňuje. Mali by sme chrániť tie živočišné druhy, ktoré prichádzajú do Európskej únie, ale nepožívajú právnu ochranu CITES. Členské štáty môžu urobiť eh, iba veľmi málo na to. Mali by sme urobiť eh, a pripraviť legislatívu, ktorá sa podobá tej americkej pretože to významne prispieje k snahe rozvíjajúcich sa štátov v boji proti tejto e, kriminalite. Takisto e, správa spomína, že obchodovanie s voľne žijúcimi e, druhmi je čoraz jednoduchšie a obchodovanie s tak živočišnými ako rastlinnými druhmi online iba posilňuje zločinecké organizácie. A samozrejme je to spojené aj s praním špinavých peňazí, a spolupráca vo finančnom sektore je preto veľmi dôležitá, aby sme mohli sledovať peňažné toky, ktoré sa takýmto spôsobom legalizujú. E, samozrejme, vzhľadom na to, že sme obmedzení počtom slov a predkladáme e, administratíve práve túto sprácu, e, správu je veľmi zložité zosekať túto správu. Avšak ochrana zvierat je veľmi dôležitá. Otázka je, čo sa s nimi stane potom, ako sú zadržané na vstupných bodoch. A nielen e, živočišné druhy, ale aj rastlinné druhy. Mali by sme sa teda e, sústrediť na pozitívne a fungujúce príklady z jednotlivých členských štátov. E, je tu deklarácia z Buckinghamského paláca. Hovorili sme práve o leteckej doprave, ktorá je mm, veľmi dôležitá v prípade pri e, prepravy živočišných druhov. A potom v neposlednom rade, čo je voľne žijúci druh? To je definícia, na ktorej pracuje aj, e, e, aj výbor OSN pre životné prostredie. Pretože stále táto definícia je trošku mlistá ale takisto som veľmi vďačná eh, za snahu OSN, členov výboru, ktorí mi eh, pomohli pri predložení tejto správy. Budeme mať aj ďalšie stretnutia. Som si istá, že budú predložené viaceré pozmeňovacie návrhy a teším sa na dobrú eh, spoluprácu a predložíme v primeranom čase konečnú verziu správu. Ďakujem pekne, vážená spravodajkyňa, za toto vysvetlenie. Slovo teraz dostanú jednotliví tieňoví spravodajcovia. <clears throat> Pani Petýr. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Berder za vynikajúcu, vynikajúci návrh správy aj za úsilie ktoré vyvinula. Úzko spolupracovala so všetkými zaintereso- zainteresovanými, hlavne s nami, tieňovými e, spravodajcami na konzultáciách e, s expertami e, sa ukázalo, že najproblematickejšie je nezákonné obchodovanie v EÚ s chránenými ohrozenými druhmi fauny a flóry nestačia administratívne kapacity v niektorých členských krajinách, hlavne inšpektori a experti. Taktiež je nedostatočná výmena informácia, cezhraničná spolupráca medzi e, príslušnými orgánmi v členských krajinách. A preto dúfam, že sa nám to podarí e, zdôrazniť v správe. Chcem poukázať na dva články, ktoré sú podľa mňa mimoriadne dôležité. Aj správodajkynia o tom hovorila. Článok 19 ide o obchodné dohody. E, je to podľa mňa realisticky dobrý článok. Nie je potrebné e, rozšíriť e, rámec v očiach EPP. <clears throat> Máme nedávne skúsenosti s riešením týchto otázok, napríklad v rámci e, dohody o spolupráci medzi EÚ a Vietnamom a to svedčí o tom, že je to najlepší postup a treba sa tým riadiť aj v budúcnosti. A potom článok 21 e, ide o medzinárodné obchodovanie s e, druhmi fauny a flóry, ale to, ako sa to tu prezentuje, možno, že e, so sebou e, prináša otázku e, právneho postavenia tak fyzických ako právnických osôb. Vyžadujú sa tu informácie o štatúte zvierat v jednotlivých členských krajinách, odkiaľ pochádzajú, ale na to slúžia zoznamy, ktoré mm, už sú v rámci e, CITES spoločné zoznamy druhov, ktoré platia všade vo svete a chceme ísť nad rámec e, <clears throat> toho, čo platí na celosvetovej úrovni, tak treba e, nastoliť otázku právnej istoty. Spravodajkyňa Berder sa zamerala na to najpodstatnejšie a síce zabraniť nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi Dúfam, že to pritom ostane a nebude sa to rozširovať. Ešte raz blahoželám spravodajkyni. Ďakujem. Pani Melior teraz. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú, vyváženú a predsa len ambicióznu správu. Ja verím, že e, naprieč e, politickými eh, skupinami sa nám naozaj podarí eh, dosiahnuť niečo, čo eh, umožní bojovať proti tomuto obchodovaniu. Mnohé už odznelo, ale k trom bodom ešte trošku podrobnejšie, ak dovolíte, bez úprimnej vôle členských krajín EÚ to nebude úspech podľa mňa. Takže budeme odsudení na neúspech v záveroch rady 20. júna sa e, víta explicitne akčný plán, ale e, napriek tomu tu nie sú žiadne konkrétne prísľuby, čo sa týka personálneho alebo finančného, e, finančnej podpory. Už aj predrečníci o tom hovorili čo by bolo potrebné na to, aby sa naozaj zakročilo proti nezákonnému obchodovaniu. V nemeckom parlamente v júli bolo uznesenie vládnej koalície e, na túto tému a preto si myslím, že význam e, vzrastie v jednotlivých členských krajinách tiež a dúfam, že sa tak e, posunieme o krok ďalej. E, potom jedna vec, ktorú explicitne vítam, a síce odstraňovanie regulačných nedostatkov e, po, vzori, po vzore americkej legislatívy Lacey Act, teda, že by sa takéto druhy už nemohli importovať do EÚ, teda ak sú chránené v krajine chránené aj keď možno, že nepožívajú medzinárodnú ochranu, ale treba dbať e, aj na to, že už existujúce ustanovenia na ochranu druhov sa budú ďalej konkrétne uplatňovať a e, naozaj budú e, implementované v členských krajinách. Potom e, pri diskusiách o e, dohodách o voľnom obchode sa väčšinou e, uprednostňujú iné e, témy, ale pri budúcich dohodách by sa mala naozaj klasť dôraz aj na ochranu e, živočíšnych a rastlinných druhov. A to samozrejme platí aj o ešte stále prebiehajúcich rochovaniach e, o TTIP, aj keď neviem, či sa to vôbec niekedy e, zrealizuje ale o tom hovorila aj spravodajkyňa, teda, že by sme mali o týchto témach hovoriť e, v budúcich e, dohodách o voľnom obchode, aby tu boli vysoké normy pre ochranu e, živočíšnych a rastlinných druhov. Takže ešte raz výslovná vďaka spravodajkyni a verím, že budeme mať spoločne dobrú správu. Ďakujem. Slovo a teraz má Pán Demesmeker, ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, už roky Parlament zdôrazňuje význam akčného plánu na boj proti nezákonnému obchodovaniu s faunou a flórou. A toto nezákonné obchodovanie škodí biodiverzite pre eh, mnohé mnohým živočíšnym a rastlinným druhom. V roku 2014 viac ako 20 tisíc slonov sa stalo obeťou tak takéhoto nezákonného obchodovania. Samozrejme, týkalo sa to aj iných druhov, ale tie dôsledky sú katastrofálne až e, smrtiace. Miliardy eur tak končia vo vreckách e, zločincov, teroristických organizácií a tak teda e, vzniká neistota, nestabilita. Tento obchod nadobúda naozaj obrovské rozmery. Strojnásobil sa tento obchod od roku 89 proti týmto činnostiam zločineckým. Treba teda bojovať, treba mať jasný postup na zaručenie e, bezpečnosti a prežitia týchto druhov. Čo môže spraviť EÚ? Povedala to už spravodajkyňa. Treba konať. A to tak, aby sa E, ukončilo takéto nezákonné obchodovanie s ohrozenými druhmi. Akčný plán komisie z konca februára je e, celkom dobrý. Hlavnou výzvou podľa mňa bude zaručiť e, účinné postupy Treba uplatňovať akčný plán, dohliadať na jeho realizáciu, uplatňovanie platnej legislatívy. To sú, to sú tie najhlavnejšie výzvy a e, spravodajkynia už hovorila o osvedčených postupoch, <clears throat> ktoré platia napríklad aj v mojej krajine a e, tými osvedčenými postupmi sa naozaj treba e, všeobecne riadiť v EÚ. Európsky parlament musí ukázať, že je že mu záleží na účinnosti tohto akčného plánu. Takže je to dobré východisko, je to jasná, e, presná správa, ktorá zdôrazňuje <clears throat> tie najpodstatnejšie body. Ja predložím niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, ale už teraz ďakujem e, za konštruktívny prístup pani spravodajkyni. Ďakujem pekne, pán Taylor. Teraz Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja na úvod poviem, že som veľmi spokojný s obsahom správy pani Berder. Potešila má zmienka o potrebe e, zmeny súčasného legislatívneho rámca, tak aby sa zakázalo obchodovaniu alebo predaja chránených e, druhov v ich krajine pôvodu, ktoré sa možno nezákonne e, nejak odobrali v tretej krajine a prevezené do EÚ. Spravodajkyňa hovorila o tom, že je potrebné sa inšpirovať americkou legislatívou. Lacey, ak to má to plne podporujem. <clears throat> Viem, že to podporoval uh, Európsky parlament uh, aj je tu aj nedávna správa OSN a mnohé ďalšie štúdie, za ktorými sú mimovládne organizácie. Takže je naozaj zásadné, aby E, akčný plán EÚ to aj odzrkadloval. Som rád, že sa správa zameriava aj na mm, boj proti e, rozšírenej korupcii v tejto oblasti a taktiež sa zdôrazňuje implementácia na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Závažná trestná činnosť vo vzťahu s živičišnými druhmi, voľne žijúcimi, e, to bude možné iba, ak bude dobre zorganizované presadzovanie práva a e, sankcie. Musíme mať e, solidný mechanizmus, ktorý zaručí práve toto presadzovanie a taktiež dostatočné e, financovanie a taktiež personálna a ďalšia vybavenosť, tak ako sa to naznačuje v akčnom pláne. A taktiež otázka zadržaných, skonfiškovaných živých e, zvierat a taktiež otázka záchranných centier a e, organizácií občianskej spoločnosti, ich monitorovanie ich činnosti a ich financovanie a taktiež e, podpora úlohy Europolu a potenciál jednotky na boj proti takémuto zločinu. A potom obchodné otázky. obchodné dohody by mali obsahovať udržateľné, záväzné, presaditeľné e, ciele Častokrát je to iba skôr niečo symbolické v rámci takýchto vyjednávaní, teda tá ochrana voľne žijúcich druhov ohrozených. Ja by som chcela, aby to bolo e, reálne. Takže ďakujem spravodajkyni a teším sa na ďalšej spolupráci a pokračovaní toho, čo ste začali. Ďakujem a teraz pána Fronte. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja ďakujem spravodajkyni. Vzhľadom na obmedzený rozsah správy je veľmi kompletná a jasná a podarilo sa jej zabrať eh, celú problematiku, čo je veľmi dôležité aj naliehavé. Zvorazním len niektoré body a budeme sa snažiť ich vylepšiť v pozmeňovacích návrhoch. Veľmi dôležitý bod 5 um, ehm, propagačná kampaň uh, o týchto produktoch. Je to rozhodujúci bod. Môžeme hovoriť o normatívach, sankciách, kontrolách, ale ak sa nám podarí zmeniť správanie ľudí, kultúru, či už krajín pôvodu alebo tých, ktorí importujú tento materiál v úvodzovkách, tak e, vyriešime problém e, pri koreňoch, čo je dôležité. A je dôležitý ďalší aspekt, ktorý sa môže znať, zdať marginálny. Nedobrovoľné strávanie. Turisti, ktorí často cestujú a vracajú sa a berú so sebou zvieratá a nevedia, že ide o druhy, ktoré sú ohrozené a tak ďalej, tak aj tu treba urobiť e, kampaň. E, a treba aj povedať týmto turistom, že áno, vy si chcete vziať nejaký suvenír, ale on, vy si chcete doniesť suvenír, ale e, môže to byť druh, ktorý je v ohrození, môže byť nebezpečný a tak ďalej a tak ďalej. Oceňujeme návrh vytvoriť koordinátora pre nelegálny boj na európskej úrovni, pre nelegálne teda obchodovanie s druhmi, rovnako ako tiež oceňujeme to, že treba zvýšiť úsilie v členských štátoch. Máme síce dobré smernice aj stratégie, napríklad stratégia pre biodiverzitu, dobre sú pripravené na začiatok, eh, v komisii dobre začínajú, ale potom um, sa nedobre aplikujú v členských štátoch, takže musíme byť veľmi rozhodní, aby sme stimulovali členské štáty, aby zasahovali, aby uh, vykonávali všetky potrebné akcie. Znepokojuje ma tiež nerovnováha medzi jedným či druhým členským štátom, to ako niektoré členské štáty riešia problémy, dávajú k dispozícii zdroje finančné aj personálne, ale to môže potom vytvoriť nerovnováhu. Niektorí to robia menej alebo viac a to vytvára akési koridory a sú ľudia, ktorí obchodujú s určitými druhmi a snažia sa nájsť e, tie štáty, kde tie kontroly sú menšie, nie sú dostatočné, kde štát nie je taký zastúpený. Ak budeme mať nielen koordináciu medzi členskými štátmi, ale aj rovnakú úroveň e, zásahov a pôsobenia, tak to bude účinnejšie pre ochranu e, druhov a boj proti tomuto obchodovaniu. V bode 10 sa vyzývajú členské štáty, aby zabezpečili že by tieto štruktúry, agentúry mali dostatok finančných zdrojov, to je veľmi dôležitý bod. Ale treba zdôrazniť, že aj samotná EÚ musí uvoľniť fondy pre tento boj a kampaň. oznámení komisii sa hovorí o tomto, že ústredné fondy na úrovni EÚ, fond LIFE, vnútorná bezpečnosť, fond pre rozvoj a tak ďalej, sú to asi dôležité nástroje, ktoré by sa mali využívať lepšie, ale mali by sme aj vyhodnotiť eh, špecifickú možnosť, špecifický zdroj pre tento boj. Bod 9, tam je veľmi správna odvolávka, vyzýva sa členské štáty, aby vypracovali národné akčné plány, aby sa európsky plán dostatočne aplikoval na národnej úrovni. Bez koordinácie, bez výmeny názorov to nebude fungovať. Členské štáty sa musia rozhodne angažovať. Bez toho nebude ten feedback, alebo tá aplikácia bude nerovnomerná. A potom budeme mať samozrejme problémy s aplikáciou a preto je dôležité, aby som aj posilnil to, čo sa hovorí v bode 5, keď parlament rada by mali každoročne dostávať písomné správy o aktuálnom stave implementácie legislatívy ja by som na tom naozaj nástojil. Je dôležité monitorovať správnu implementáciu členských štátov aj to, či sme dosiahli a kde naše ciele, aby sme sa zabránili tomu, že o 5 rokov e, podobne ako máme smernicu o biodiverzite, kde si uvedomujeme, že, že ciele sa ani zďaleka nedosiahli. V rámci toho potrebujeme teda celoeurópsku stratégiu od komisie, ktorá by sa nám páčila. A táto stratégia je veľmi dobre urobená a my ju môžeme podporiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som úvodom poďakoval spravodajkyni za vynikajúcu správu a za to, že sa tak dôrazne tejto témy chopil, ale rovnako by som poďakoval Európskej komisii, keď som keď som sa tejto téme venovala, keď som predložil vlastný akčný plán, aby sme získali pozornosť pre tento obrovský problém, tak prvé reakcie neboli veľmi slubné, ale musím povedať, že zástupcovia komisie sa nakoniec toho zmocnili a predložili veľmi silný európsky akčný plán. Ďakujem a komisiu chválim. My ako parlament sme dôrazní v tejto problematike a to ma vedie k našej tretej inštitúcii a síce k rade. Všetci vieme, že radu tvoria členské štáty a tam spočíva hlavný problém. Toto je problematika, ktorá sa musí riešiť na národnej úrovni. Tam prebieha realizácia, vynúcovanie práva. Justícia a policia a je to v ich kompetencii a musím zdôrazniť, že som bol veľmi hlboko sklamaný závermi rady za holandského predsedníctva, myslím, že to bolo v júni, tomuto akčnému plánu, keď sa pozriete na všetky opatrenia v akčnom pláne, tak väčšina z nich sa musí implementovať členskými štátmi, ale ich e, angažovanosť je príliš slabá na to, aby sa niečo dosiahlo. Včera sa jasne ukázalo, ako je táto téma veľmi dôležitá v správe o afrických slonoch. Jedna tretina afrických slonov bola zabitá v období rokov 2007 až 2014. 144 tisíc slonov bolo zmasakrovaných a ešte zo pár rokov a už nie, zostanú v Afrike žiadne voľne žijúce slony a je možné, že sa to nebude týkať len tohto živočišného druhu, ale všetko, čo chodí po zemi, čo pláva alebo čo lieta vo vzduchu a vo voľnej prírode. Ja som naozaj veľmi sklamaný postojom členských štátov Je to pre mňa jedna z najdôležitejších častí správy. Musíme vyvíjať tlak na členské štáty, aby e, robili to, čo majú, aby zachránili voľne žijúce druhy v prírode. Ďakujem komisii a hlavne Catherine Berda a dúfam, že kolektívnym úsilím sa nám podarí toto všetko dosiahnuť. Ďakujem, pán Gerbrandy teraz pani Kalembach. Herzliches Dankeschön. Auch ich möchte mich bei Catherine Bieler bedanken. Und Ďakujem pekne a ja by som poďakovala spravodajkyne a predračníkom. Z posledných dvoch prejavov jasne vyplýva, na čom to všetkom zlyháva. A síce je to poznanie na úrovni členských štátoch, že Udržanie biodiverzity a rozmanitosť druhov to nie je len tak niečo, čo si napíšeme na transparent vo volebnom boji, ale je to niečo, čo treba každodenne podporovať a aj finančnými prostriedkami a úsilím. A práve v čase, keď sú rozpočty nízke, otázka biodiverzity a právneho vynúcovania v prípade ilegálneho obchodu tak tejto otázke sa venovalo veľmi málo pozornosti aj vo verejnej oblasti. Tie oblasti, ktoré sú viacej v centre, sa dajú len e, ťažko krátiť, než tie, ktoré sú viacej v pozadí, ako je ilegálny obchod e, s druhmi, ilegálny dovoz voľne žijúcich druhov Tu teda zaznamenávame e, skôr taký ústup. Máme síce dosilnú legislatívu, ale tá implementácia v členských štátoch je e, slabšia a tam, kde sa tá implementácia robí, tak sa robí slabá kontrola. Podobne ako v prípade biodiverzity, musíme ísť cestou komunikácie, ak chceme a, alebo ak voliči nebudú chápať, že je nevyhnutné, aby sme biodiverzitu uchovali, tak potom ani nepochopia, že je potrebné tento rozpočet naplniť dostatočnými finančnými prostriedkami a nepochopia ani to, že vlády a exekutíva musia kontrolovať sankcie. To všetko je dôležité a musíme sa o to spoločne snažiť. aby verejnosť bola ochotná proti tomu postupovať a nasadzovať prostriedky aj personál. Parlament a komisia sa v tom veľmi angažujú. Viem, že rada o niečo menej. Ale je potrebné, aby sme pridali Želám si, aby z toho bola dobrá správa a aby ten tlak na členské štáty bol vyšší. Ďakujem. Pani Kalembach. Slovo má za Európsku komisiu pani Mér. Dámy a páni poslanci, radi by sme poďakovali vášmu parlamentnému výboru aj spravodajkyni, ako aj všetkým poslancom, ktorí podporili naše kolektívne úsilie v boji proti obchodovaniu, e, nelegálnemu obchodovaniu s druhmi. EP, e, rovnako ako rôzne služby Európskej komisie a ministerstiev sa venujú tejto problematike a vďaka nášmu úsiliu a rozhodnosti a tomuto kolektívnemu úsiliu, že môžeme účinne bojovať proti obchodovaniu, nelegálnemu obchodu s živočíšnymi a rastlinnými druhmi. Vaša výmena názorov umož- priniesla aj nové myšlienky, e, ktoré rozšíria aj náš februárový návrh. My ich vítame. Určite viete, že rizika z nelegálneho obchodu s druhmi naďalej pretrvávajú. Predvčerom naši holandskí kolegovia zadržali dve tony ohrozených druhov alebo výrobkov, ktoré pochádzajú z ohrozených druhov, napríklad koraly alebo e, lepky šimpanzov. Je to asi e, viac ako 10 miliónov eur. A to je len ďalší dôkaz toho, aký má tento obchod e, škodlivý účinok. Rada sa venovala tejto otázke, podporila 20. júna akčný plán. Treba pokračovať v našom úsilí a v aplikácii. To spomenuli viacerí poslanci, či už na úrovni členských štátov, európskych inštitúcií, Europolu, Eurojustu a v komisii chceme pravidelne kontrolovať aplikáciu akčného plánu počnúť začiatkom roka 2007 e, istou udalosťou, ale aj tiež systémom transparentných správ o pokroku, ktorý sa postupne dosiahol. Medzinárodná spolupráca je absolútne rozhodujúca Konferencia dohovoru CITESA sa stretne 4. septembra a určite si vypočujete, že EÚ by mala, čo by mala v tomto kontexte navrhnúť. Môžeme vyvinúť aj úsilie v, v rámci dohovoru o voľnom obchode, aby sme presadili našu váhu, váhu EÚ, aby sme zabránili nelegálnemu obchodu všetko, čo môžeme urobiť, aby sme znížili dopyt po týchto výrobkoch v azijských krajinách. Eh, my podporujeme všetky takéto kampane. Jeden bod, na ktorý by som upozornila, súvisí s odsekom 21 správy. Ochrana istých druhov v tretich krajinách a táto ochrana by išla ďalej než ochrana tak, ako je zakotvená v CITES a eventuálna potreba vytvorenie európskej legislatívy, ktorá by zodpovedala eh, americkej legislatíve. Myslíme si, že najlepší spôsob, ako konať, je skôr pomáhať tretím krajinám, ktoré si želajú urobiť zoznam ohrozených druhov a robiť to cez CITES. Robíme to veľmi pravidelne a e, tretie krajiny nás kontaktovali, oni nám vysvetľujú, že majú problém e, s určitým ohrozeným druhom a potom e, to ide buď na vedeckej alebo politickej úrovni ide o prípravu celej problematiky alebo fajlu, aby sa táto problematika začlenila do CITESu a aby tieto e, ohrozené druhy boli v dodatkoch a tam potom pôjde nie len o ochranu na európskom trhu, ale e, sa bude aplikovať celosvetovo, celosvetovo. Myslíme si, že tento existujúci systém sa v CITES dobre aplikuje a je potenciálne účinnejší a administratívne nie je náročný alebo menej náročný. Ďakujem vám za vašu prácu, ktorú ste doteraz zrealizovali. A my samozrejme budeme veľmi pozorne sledovať eh, vývoj správy, keď sa bude schvalovať vo výbore aj v komisii. Ďakujem, len by som upresnil pani Berder na záver diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili a ktorí prispeli myšlienkami v tejto diskusii. Ospravedlňujem sa, ale uh, Najlepší spôsob, ako vypnúť telefón, je zapnúť mikrofón. Ďakujem za podporu mojej správy. Veľmi je to podnecujúce, rovnako ako to, že sa podporujú opatrenia pre transparentnosť a účinnosť. Kľúčom je, aby členské štáty spolupracovali, konali, ale akákoľvek iná nová iniciatíva potrebuje dostatok financií, ako tu bolo správne povedané. V mojej krajine v prvom rade, e, čo sa začalo škrtať v rozpočte, tak to bolo práve životné prostredie, bohužiaľ. Ale aby sme plnili legislatívu a tieto, potrebujeme na to zdroje a to má aj svoje náklady. A to si členské štáty musia uvedomiť. Destabilizujúci faktor tohto zločinu v členských štátoch, hlavne v Afrike, spôsobuje aj obrovské problémy v miestnych e, komunitách, e, v miestnom obyvateľstve a tak ďalej. Dochádza k migrácii, ktorú chceme všetci, ktorej chceme všetci zabrániť. Keď chceme bojovať proti nejakému problému, tak treba sledovať, aké sú jeho prapovodné príčiny. A toto je jedna z nich a teda treba aj tomu bojovať, lebo aj vojny, konflikty a tak ďalej. Toto je jeden z aspektov a musíme na to poukázať. Ďakujem, že podporujete myšlienku tých eh, kampaní na zvyšovanie povedomia. Nakonečne na tej strane je ten spotrebiteľ a musíme dosiahnuť, aby títo spotrebitelia, keď idú do obchodu so zvieratami a keď chcú kúpiť nejakú korytnačku alebo chce kúpiť, ja už neviem, žabie stehienka alebo číňania chcú kúpiť určitý produkt, E, pre medicinálne e, účinky, tak musia vedieť, čo sa deje. Máme na to nástroje, máme na to mobilné telefóny a tak ďalej. Musíme informovať tých ľudí, aby vedeli. Pokiaľ ide o americkú legislatívu, lejsi a tak ďalej, že by to mohol byť ako princíp v obchodných dohodách, ale problém je, že CITES síce je v poriadku, dobre funguje, a ochrana ohrozených druhov na celosvetovej úrovni je ale veľmi pomalý. Sú potrebné všetky vedecké údaje, vedecké výbory, komisie a tak ďalej. Treba urobiť in situ vedecký výskum, ale ja by som spomenula iné sú krajiny, kde sú určité druhy dôležité pre ekosystém a sú potrebné ochraňovať v určitej krajine, ale nepotrebujú medzinárodnú ochranu, ale nespadajú do CITESu, pretože nesplňajú tie všeobecné kritéria, ale existuje národná legislatíva, ktorá obraňuje ten, ktorý živočísni, či rastlinný druh, ale ak sa exportuje, tak je to um, ohrozením pre konkrétnu krajinu, ale nie pre celú Eh, celý, eh, celú planetu, celý svet. Takže eh, mali by sme rešpektovať aj túto národnú legislatívu a neimportovať ten druh, ktorý je ohrozený v tejto krajine. A mali by sme uvažovať aj o tomto návrhu a predložiť niečo komisii. Zdá sa, že komisia nechce vždy prichádzať s takýmito legislatívnymi návrhmi, ale asi by to bolo potrebné urobiť, pretože by to vylepšilo aj environmentálnu legislatívu v členských štátoch. Mali by sme to aspoň preštudovať a ďakujem všetkým rečníkom, tieňovým spravodajcom. Je to naozaj naliehavý problém, nemôžeme čakať 4 či 5 rokov. Je potrebná politická vôľa už teraz v členských štátoch a ja by som navrhla všetkým tým, ktorí v tejto problematike pracujú, aby to sledovali, dohliadali na to. A ak by minister životného prostredia tej ktorej krajiny nechápal tento problém, tak ho rozprávajte sa s ním, vezmite si ho konkrétne, osobne a, roz, ukážte im, alebo deťom, jeho deťom, jeho synom ukážte, že ako treba e, chrániť, e, ja neviem, veľryby a tak ďalej. Treba pracovať aj na individuálnej úrovni. My ako politici e, by sme mali takto pôsobiť aj ako národní politici si musia uvedomiť, že čo je v hre a aby sme im dali nejaký konkrétny input Euh, Ďakujem spravodajkyni rovnako ako všetkým rečníkom, ktorí vystúpili v tejto rozprave, ktorá bola veľmi kvalitná. Len by som upresnil harmonogram. Termín na pozmeňovacie návrhy 9. september o 12. na obed. Budeme hlasovať vo výbore 13. oktobra a v pléne v novembri. Už nemáme žiadne rôzne otázky v programe. A teda e, vás pozývam na ďalšie stretnutie 8. septembra v Bruseli, ale bude aj stretnutie MV 12. v Štrasburgu. Dobrú chuť k obedu.